So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Takže dámy a páni, kolegyne, kolegovia, začneme s našim vypočutím a našim dňom obchodnej politiky, ktorý je v skutočnosti pol deň, avšak v každom prípade veľmi zaujímavý, o budúcnosti obchodnej politiky. Nastúpila nová komisia, máme novú riaditeľku DigiTrade, a rovnako bol zvolený nový parlament a teraz je na čase zamýšľať sa nad tým, aké budú priority na nadchádzajúcich 5 rokov. A preto myslím, že je veľmi aktuálne a vhodné viesť diskusiu. Ja dúfam, že tá diskusia bude veľmi živá, a podnetná. Máme tu expertor, eh, expertov z mnohých oblastí a budeme mať aj moderátorku takže nebudete musieť počúvať nudného predsedu tohto výboru, ale môžeme sa určite tešiť na živú diskusiu, takže čaká nás aj taký malý experiment. No a na úvod samozrejme dostane Sabine Vajenta, generál riaditeľka Digitrade, slovo, aby nás ona informovala o prioritách na nadchádzajúce roky. Som si istý, že tento prehľad bude trochu iný, ako bol prejav pána Trumpa zo včerajška. Celý svet hovorí o udržateľnosti, o výzvach a jeden e, človek má e, vyjadril v Davose úplne opačné názory. Ja si som úplne istý, ako ho presvedčiť a jeho vládu, ale to možno je tiež, a možno to tiež bude jeden prvok prehľadu Sabín, Takže udržateľnosť, otázka vynutiteľnosti a implementácie obchodnej politiky môže byť tiež dôležitým elementom obchodné preferencie, ich použitie a samozrejme jasná preferencia udržiavania povinností vyplývajúcich zo zmluv. To je veľmi dôležitá téma. No a ďalej samozrejme vytvárať ďalšie elementy európskej politiky, a dôležitá je koherentnosť, otázka prístupu, pomocou nejakých síl by mala byť otázkou minulosti, takže nebudem zdržiavať a slovo dostane priamo Sabín na približne 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zorganizovali tento deň obchodnej politiky. Ja vás nebudem kritizovať za to, že ste to a tomu venovali len pol deň, pretože myslím, že prvý do obede ste využili veľmi produktívne tým, že ste pred, e, presvedčivou väčšinou schválili dohodu o voľnom obchode s Vietnamom a dohodu o ochrane investícií s Vietnamom. A to je dôležité v rámci práce vášho výboru z hľadiska angažovania Vietnamu vo viacerých otázkach Chceme, aby nás uistili o svojich záväzkoch. Tieto uistenia teraz máme a to je veľmi dobrý štart. Keď sa pozeráme na rok, ktorý nás čaká, ten bude pre obchodnú politiku pomerne náročný. E, minulý rok bol náročný a rok 2020 nebude iný. Treba si to povedať otvorene. Rovnako keď čelíme mnohým témam, tak nástup novej komisie, nového parlamentu prvý celý rok eh, nového mandátu. To je tiež eh, príležitosťou prispôsobiť si priority, eh, príležitosťou na nejaké korekcie a dnešná rozpráva je na to dobrou príležitosťou. Takže čaká nás veľmi dôležitý rok, ktorý, ktorému bez pochyby bude dominovať, čo by som ja nazvala bitkou medzi USA a Čínou o technologické, ekonomické aj, aj politickú nejakú nadvládu. Je to tiež dôležitý rok, keď Veľká Británia opustí EÚ a keď budeme musieť vybudovať základy budúcich vzťahov. V USA je to tiež volebný rok. A rovnako je to rok, keď tie návrhy o ekologickej dohode a digitálnej stratégii nás EU komisia predkladá návrhy o tom, čo, bude, čo budú transformatívne e, zmeny v spôsobe nášho života, práce, aj obchodu. A nemôžeme podceňovať dopad, ktorý tieto iniciatívy budú mať na nás všetkých. Takže 2020 bude milníkom. Máme veľa práce, životné prostredie a prostredie všeobecne nie je úplne dobré. Je tu veľký tlak na multilateralizmus mechanizmus urovnávania sporov. Protekcionizmus stále narastá, narastá už od finančnej krízy. A ja som sa pozrel do našej databázy o prístupe na trh a bariéry, polovica vstupov eh, je, eh, je z rokov po roku 2015. A zatiaľ čo všetci sledujeme USA a Čínu, existujú iné krajiny, ktoré sa uchylujú protekcionizmu. E, e, Beth Davis e, v All About Eve povedala, pripútajte sa, bude to natriasať. Ale chcem začať pozitívne, pretože európska obchodná politika za ostatné roky dosiahla množstvo, množstvo cieľov, množstvo zmluv bolo podpísaných. Počas posledného mandátu sme ich podpísali 15, takže máme 40 dohôd, ktoré pokrývajú viac ako 70 krajín. Tie prvotné znaky a signály sú dobré. Pozrime sa napríklad na Kanadu, kde naša Vývoz tovarov bol 41 miliard eur v roku 2018, to je nárast o 15 v porovnaní s priemerom predchádzajúcich troch rokov. Je to skutočný dopad, keď to e, porovnáte s skutočnosťou, že vývoz do iných krajín narastol iba o 8 Samotné polnohospodárstvo narastlo o 7 ale treba ho spomenúť, pretože e, často sa hovorí len o našej defenzívnych záujmoch v polnohospodárstve ktoré sú dôležité, ale často zabúja, zabúdame na, našu, na, naše, na našu ofenzívnu, eh, ofenzívny postup a rovnako služby narastli o 11 Pán je dôležitý. A ďalší úspech a eh, my eh, odborávame bariéry, čo by malo pridať 33 HDP do roku 2025. To sú E, viac ako len analýzy za tým, sú skutočné pracovné miesta a rast dnes export podporuje 36 miliónov pracovných miest v EÚ a to nás tiež spája s globálnym rastom v momente, keď to potrebujeme, hlavne s ohľadom na to, že v nadchádzajúcich rokoch 85 globálneho rastu sa bude realizovať mimo Európy Takže obchodná politika prináša stabilitu, predvídateľnosť všetkým ekonomickým operátorom, otvára príležitosti pre podniky, aby naďalej rástli a prekvitali, znižuje ceny a zvyšuje kvalitu pre spotrebiteľov, zaistuje, že sú platné pravidlá, čo je dôležité hlavne pre menšie podniky, ktoré sa spoliehajú na tieto príležitosti. Veľké podniky v neistých podmienkach dokážu konať lepšie pre malé podniky. Je to kritická eh, záležitosť. Eh, mohla by som prejsť k ďalším prínosom, ale poviem eh, len jedno záverečné slovo o Vietname. Je to veľmi dobrá dohoda, pretože dostávame do krajín ASEANu, posilňujú tú našu prítomnosť v Ázii a podporujú udržateľný rozvoj tohto regiónu. Ja si teda myslím, že toto je veľmi dôležité a som veľmi rada, že, obe, že aj všeobecná verejnosť vníma pokrok obchodnej politiky, tak je podstatu aj nové dohody uzavreté, ale aj z hľadiska transparentnosti, ktoré priniesla komisia, uznáva a podporuje tým obchodnú politiku. A na to musíme v nadchádzajúcich rokoch ďalej budovať. A dovolte mi teraz prejsť k tomu, čo musíme urobiť E, keď sa hovorí v týchto dňoch o obchode, veľmi často sa nehovorí o obchodnej politike. Obchod e, sa stal zástupcom inej e, témy, bitka pre technologickú nadradenosť a obchod sa využíva ako zbraň. Je to symptom širšieho globálneho prístupu a spájanie bezpečnosti, technológie, hospodárstva a politiky. No a to je výzva, ktorej sa EÚ musí prispôsobiť prerozdelenie kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi túto adaptáciu nie nevyhnutne zjednodušuje, avšak myslím, že nemáme na výber len týmto výzvam čeliť USA a Čína. majú geoekonomický prístup, využívajú všetky nástroje na geopolitické ciele a naopak, ale musíme to povedať jasne, mnohé z týchto víziev, ktorým čelíme v multilaterálnom systéme obchodu, Eh, pochádzajú z nedostatočnej eh, integrácie Číny globálneho poriadku. Čína eh, neustále prislúbuje reformy, avšak tie reformy zatiaľ sa nezhmotnili. Ak môžem porovnať súčasnú situáciu s tými očakávaniami, keď Čína v roku 2001 vstúpila do VTO, vidíme, že očakávania sa jednoducho nezrealizovali. A USA zareagovalo na tieto výzvy na narúšania Eh, ktoré priniesol eh, systém štátneho kapitalizmu Číny eh, tým, že sa vzdialili od systému a hľadajú iné cesty. Hlavnou obeťou tejto konfrontácii je VTO, ten systém, ktorý dlhé roky podporoval náš rast a prosperitu. My musíme aktualizovať pravidlá VTO tak, aby zohľadňovali výzvy 21. storočia a aby dokázali E, sa vyrovnať s krajinou e, veľkosti a ekonomického systému Číny. A to znamená, že budeme musieť ten systém napraviť a to je hlavnou e, prioritou pre túto komisiu. Samozrejme, obchod neexistuje vo váku, pán Lange o tom hovoril, musí prispievať aj k iným politickým oblastiam. A tým centrom pozornosti, pretože ja už tu nebudem na panel o udržateľnom eh, obchode a udržateľnom rozvoji, ale aj tak sa chcem na to sústrediť. Musíme sledovať, aký príspevok môže obchod priniesť k ekologickej dohode. Na úvod musíme zaistiť, že obchodná politika nebude spôsobovať škody. A to je to základné pravidlo. Ale to znamená tiež, že musíme mať eh, prístup a nie len hovoriť, že viac obchodu znamená viac dopravy, znamená viac emisí a to znamená, že obchod je zlý pre životné prostredie. Nie, to je príliš zjednodušené. My potrebujeme náležite zhodnotiť dopady našich obchodných zmluv, obchodných tokov na životné prostredie a na klímu. Je najlepšie pre klímu nakupovať uh, ovocie z Maroka, ako ich eh, pestovať z eh, kleníkov Európy. Eh, hydina z Brazílie a jahňacina z Nového Zélandu majú rôzne ekologické faktory, ktoré však treba zohľadniť a zhodnotiť. Ale tu nezastavujú naše ambície. My musíme vidieť, ako by obchod mohol prispieť pozitívne k boji proti klimatickým zmenám, a to podporou inovácií, tým, že budeme investovať do nízkouhlíkových výrobných spôsobov, znižovanie nákladov pre ekologické produkty a služby. A to tak musíme pôsobiť multilaterálne aj v rámci bilaterálnych vzťahov. Na no po existujú oblasti, kde obchodné opatrenia sú možno nevyhnutné na to, aby sa zaistila efektivita našej klimatickej politiky. No a, tu je dôležitý mechanizmus na spoplatňovanie uhlíka na hraniciach, pretože my môžeme podporiť krajiny v tom, aby redukovali svoje emisie, ak ich môžeme aj uistiť, že dokážeme vyriešiť akékoľvek pokušenie, aby presídlili svoju výrobu mimo EÚ kvôli nižším štandardom. Takže my budeme sledovať sektory, kde carbon leakage je osobitným rizikom a zhodnotíme, aké sú najlepšie opatrenia a riešenia. Takže vyhodnotíme dopady a dúfame, že aj parlamenta tom pomôže. No ale samozrejme obchod musí zohrávať dôležitú úlohu aj v iných oblastiach, kde musíme chrániť naše záujmy. Ja už som spomenula podnú bezpečnosť a to súvisí s našou priemyselnou politikou a stratégiou. Otázka technologickej suverenity je dôležitá. My potrebujeme diskusie o tom, ktoré sú oblast, oblasti, kde si nemôžeme dovoliť nezávislí od produkcie mimo EÚ. Aké sú kľúčové produkty, ktoré potrebujeme v EÚ. Potrebujeme mať eh, dodávateľské reťazce, ochranu eh, duševného vlastníctva a dodržiavať eh, hodnoty slobodného trhu a hospodárskej súťaže. V tejto oblasti už pracujeme v rámci screeningu investícií, ako aj v rámci nariadenia o duálnom použití. Avšak eh, obchod musí eh, prispieť dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja a som veľmi rada, že o tom budete mať osobitný panel. Ehm, ľudské práva, pracovné práva, environmentálne a spotrebiteľské štandardy už sú súčasťou našich dohôd. Teraz musíme dať pozor na to, aby boli dostatočne implementované. No a toto sú elementy, na ktorých musíme ďalej budovať. Ja by som tiež rada varovala proti prí, pred prílišnými očakávaniami. Obchodná politika nemôže vyriešiť všetky problémy sveta. Obchodná politika nie je zahraničná politika, nie je to ani bezpečnostná politika, nie je to ani rozvojová politika alebo politika nebo proti zmenám klímy. A obchodná politika musí slubovať to, čo splniť môže, a to je prosperita, posilnenie hospodárstva a byť hnacou silou rastu a zamestnanosti. Takže na čom budeme pracovať v roku 2020, ja už som povedala, hlavnou prioritou je náprava VTO, obnovením jej rokovacích funkcií a dôležitá bude práca na obnovení mechanizmu urovnania sporov. Ďalej, naše vzťahy s USA a Čínou a práve v týchto chvíľach sa uskutočňuje stretnutie medzi predsedničkou von der Leyenovou a prezidentom Trumpom o tom, ako obnoviť eh, a zlepšiť transatlantické vzťahy. Tiež eh, rokujeme s Čínou o investičných dohodách, ktoré sa budú zaoberať rôznymi otázkami od technologického transferu až po štátne podniky ale rovnako to znamená diverzifikáciu našich vzťahov a preto veľmi vítam pokrok eh, v prípade Vietnamu. Rovnako budeme musieť nájsť eh, nejakú mm, mm, nové formy s Veľkou Britániou, spolupráca so Švajčiarskom je dôležitá, tiež stratégia pre Afriku, čaká nás summit. Toto sú veľmi dôležité veci, ktoré nie sú len obchodnými dohodami, ale sú to eh, stavebné kamene, stavebné prvky e, usporiadania sveta. No a samozrejme my budeme sledovať, aby sa tieto dohody realizovali, aby nezostali len e, na papieri. My sa budeme snažiť integrovať naše aktivity e, vytváraním chief enforcement officer touto pozíciou, čo dá lepšiu viditeľnosť implementácia a snahám o vynutiteľnosť. No a v neposlednom rade rovnaké podmienky. My musíme stále bojovať za otvorený obchod, avšak nemôžeme byť naivní a keď vždy budeme uprednostňovať eh, riešenia rokovania, či už multilaterálne, bilaterálne alebo iné. Musíme sa tiež dokázať ale aj brániť eh, v prípade, keď niekto nechce rokovať. Takže my sa musíme chrániť proti nekalým, neferovým praktikám. No a z tohto dôvodu budeme aj naďalej využívať obchodné obranné nástroje a práve sme predložili návrh na posilnenie e, nariadenia o vynútiteľnosti, e, čo e, napraví situáciu, keď partnery nerešpektujú výzvy VTO rovnako nástroj medzinárodného obstarávania a to prídem ešte niekedy v budúcnosti, aby sme o tom hovorili. Aj na komisii tiež pracujeme na uh, uh, téme narúšania trhov a zahraničných, zahraničných stimuloch. Takže v každom prípade potrebujeme silnú spoluprácu medzi komisiou, Európskym parlamentom a občianskou spoločnosťou vo všetkých formách a myslím, že to je nevyhnutné tak pre účinnosť, ako aj pre legitimitu obchodnej politiky. Občania majú množstvo legitímnych otázok o obchodnej politike a myslím, že sa nám ich nepodarí vyriešiť samotne na komisii. Myslím, že potrebujeme informovanú rozpravu a diskusiu a Európsky parlament je vynikajúcim miestom, ale táto debata musí tiež prebiehať na lokálnej úrovni a na úrovni členských štátov, pretože aj obchodná politika, tak ako všetky lokálna. Tým by som rada skončila a teším sa na živú diskusiu. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne, Sabín, za tvoje eh, slova, za predstavenie perspektívy. A teraz eh, dám slovo našej moderátorke Jana Tvaja šéf-redaktorka Borderlexu. Poznáte všetci určite tento časopis. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Je mi e, cťou dnes tu môcť byť a ďakujem za e, príležitosť môcť diskutovať o tom, čo je pred nami v oblasti obchodnej politiky. Náš prvý panel sa bude zameriavať eh, na obchodnú politiku v turbulentných časoch. Máme tu naozaj veľmi renomovaných rečeníkov, eh, ktorí eh, pôsobia v oblasti ekonomiky, práva a biznisu. Sabine Vejant tu zostane, bude k dispozícii aj pre odpoveď na otázku. Ehm, a Rada by som eh, dala slovo samotným Eh, hovor, eh, prednášajúcim Julie Nielsen eh, za OECD. Potom tu máme Pita Eckhouta, profesora pre európske právo a dekána University College London, právnickej fakulty. A je tu s nami Anna Stellinger, zastupkynia generálneho riaditeľa a Konfederácie švedských podnikateľov. Takže myslím si, že táto problematika je vo veľmi kvalitných e, rukách. Julia, poprosím ťa, e, keby si nám poskytla akýsi globálny prehľad o tom, kam sa e, obchodná politika uberá. Ďakujem pekne za príležitosť dnes tu môcť byť a podeliť sa s vami o naše názory. Môžem podporiť len to, čo pred chvíľou e, kolegyňa popísala ohľadne tých krušných čias, v ktorých sa obchod e, v súčasnosti e, nachádza. A je tu naozaj veľká neistota ohľadne toho, čo sa udeje v budúcnosti, pretože to naozaj nikto nevie. Bude to mať veľké dopady na investície a globálny rast. Keď teda rozmýšľame nad výzvami globálnej spolupráce, Áno, keby som mohla vás prerušiť na chvíľočku, keby ste mohli hovoriť trochu pomalšie, pretože váš prejav je tlmočený a máme trochu viac času k dispozícii, než sme pôvodne avizovali. Dobre, takže sa ospravedlňujem za to, že som hovorila príliš rýchlo. Keď hovoríme o výzvach medzinárodnej e, ekonomickej spolupráce a tvorbe globálnych pravidiel a je to veľmi e, komplikované. Musíme mať na zreteli aj alternatívy a tie alternatívy sú e, tá klimatická neistota. Neistota má negatívny dopad najmä na malé podniky a má dopad aj na globálny rast. Takže skutočne potrebujeme medzinárodnú e, ekonomickú spoluprácu, potrebujeme globálne pravidlá. Po druhé, Potrebujeme eh, to najmä preto, že niektoré z tých najväčších, najväčších víziev eh, si vyžadujú globálne riešenia a riešenia vychádzajúce z určitých eh, pravidiel. Mm, a sú to tedy mm, digitalizácia, kde sa, od ktorej sa odvíja to, s čím sa a ako sa obchoduje. Sú tu dôležité mm, medzinárodné úpravy, najmä pokiaľ ide o údaje údaje eh, eh, zasielané cez zahraničia. Tu musíme nájsť primerané riešenie. Najmä je potrebné si uvedomiť eh, výhody, ktoré digitalizácia pre obchod ponúka či pre malé podniky, či pre rozvíjajúce sa krajiny. Takže model US IPEC ochrany eh, dát a európsky eh, model ochrany eh, dát. Nad tým sa musíme zamyslieť, ale musíme nájsť cestu, aby tieto problémy boli trochu menšie a naozaj sú tu trendy veľkých reštrikcií v súvislosti s údajmi a síce sú to trendy z e, ostatných krajín. Chceme predsa mať globálny internet, chceme, aby takým zostal a musíme nájsť spôsob, ako to umožniť. Druhá vec je otázka e, štátnych podpor podpor um, v poľnohospodárstve, v rybolove, fosílnych palívach. Vidíme teraz naozaj veľké zmeny v priemyselných pravidlách. Um, vlády um, sú pod tlakom. Poprvé obávajú sa, uh, že uh, sa uh, tam budú plniť vrecka štátnemu kapitalizmu a po druhé to pravidlo víťaz berie všetko a keď sa pozrieme e, na e, určité e, obchody, obávajú sa, že z týchto dilov ich iní vytlačia. Takže je tu naozaj veľké pokušenie uzavrieť trh. A to je naozaj veľmi E, rizikové. Je to rizikové na globálnej úrovni, pretože sa tým narúša e, trh, e, konkurenčná súťaž, kapacity. Vidíme tu súťaž a predháňanie sa v poskytovaní štátnych subvencií a to znevýhodňuje rozvíjajúce sa krajiny, ktoré nemajú tieto finančné prostriedky. A sú to aj domáce problémy a veľa to stojí. Niekto tvrdí, tvrdí, že by sa nemalo podporovať nič, že by sme sa mali e, snažiť aj o iné e, investície, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu. Mm, ale to teda, akým spôsobom e, poskytujete podporu, mm, je dôležité. Ak to robíme bilaterálne, tak len včerajšie nejaké staré problémy sa e, vyriešia. Ak chcete však riešiť problémy budúcnosti, e, problémy sektorov budúcnosti, e, musíte to robiť aj metódami budúcnosti v globálnom svete. A potom je potrebné zamerať sa aj na vzťahy medzi obchodom a trvalou udržateľnosťou. Týka sa to najmä globálnych korporácií, znižovania emisí. Sú to všetko komplexné otázky, komplexné otázky ohľadne vzťahy vzťahov medzi obchodnými dohodami, medzi environmentálnymi dohodami eh, ohľadne eh, podpor, ohľadne rôznej eh, zodpovednosti, veľké výzvy, ako tieto opatrenia majú vyzerať, kto má byť ich primárnym cieľom, aby boli efektívne. Má to všetko dopad na domáce obyvateľstvo. Kto platí a ako. Keď sa zamýšľame nad globálnou spoluprácou, má to veľa dočinenia aj s národnou eh, úrovňou a s domácimi eh, politikami. V, a najmä v jednej e, oblasti, a síce e, strata podpory e, verejnosti. Mnohí ľudia e, si myslia, že e, globálna politika e, pre nich nič e, nerobí a domáca tiež málo. Čiže keď ich chceme získať, musíme e, pre ne urobiť e, viac. Mm, musíme využiť to, čo už vieme ako pozitívne efekty E, Eh, dostať aj do znevýhodnených eh, regiónov. Ak naše E, našu finančnú pomoc budeme e, poskytovať iným oblastiam než e, digitalizácia. Nepomôžeme vyriešiť túto skutočne veľmi naliehavú situáciu a túto veľkú výzvu. Ďakujem pekne, že ste sa rovno pustili do jadra veci PIT. Ako sa vodí systému? Už ako sa mu vodí? Ďakujem pekne najprv, že môžem byť debatu v Európskom parlamente. Myslím si, e, že e, máme naozaj tú veľkú, e, je to široký diapazon toho, ako tá politika vyzerám a vyzerať. A ako by som to ja chcel dnes urobiť, je, že by som sa zameral na dva kľúčové paradoxy v e, súčasnej obchodnej politike na celom svete, teda z môjho pohľadu. Hovorím o paradoxoch, ale mohli by sme hovoriť aj o veľkých treniach vo svetovom systéme. Vidíme, že e, Mm, Spojené kráľovstvo e, odchádza, to spôsobí tiež veľké trenia v ekonomike, ale budem sa snažiť nepoužívať to slovo začínajúce sa na B. Čiže e, tieto e, paradoxy a tie trenia navzájom súvisia. Máme dočinenia aj s množstvom obchodných vojen, priam analógia Star Wars, návrat colných kvót by som priam povedal E, tá rampová administrácia, najmä teda ona, ale nie len oni, využívajú celá ako formu sankcií a ako e, nástroj e, na zamedzenie obchodov. Čiže tieto celá uvaľovanie uvalovanie cieľ sa vo veľkom navracajú. Je to ale naozaj dnes, teda mala by to byť dnes skôr otázka regulácie a nie e, e, e, cieľ. No, čiže e, naozaj to je hlúpe, keď sa pozrieme z tohto pohľadu na dnešnú obchodnú e, politiku. Tie problémy sú oveľa e, dôležitejšie dnes v globalizovanej ekonomii. Táto regulácia je potrebnejšia viac než nejaké clá rozvoje krajiny s vyššími clami. Už pýtame sa, prečo vôbec clá ešte existujú, najmä teda v rozvinutej časti sveta. Je veľmi komplikované komplikované um, to uh, osvetliť v uh, mojom časovom rámci, ale napríklad uh, včera Sundar Pičaj v Bruseli sa vo svojom prejave zameral na regulácie v oblasti dát a internetovej ekonomiky. A myslím si, že dnes sa každý na to už pozerá ako na problematiku obchodnej politiky. Naozaj to je e, e, určitá koncepčná základná otázka. Je potrebné identifikovať, e, čo dnes musí obnášať dobrá obchodná politika, obchodná politika v Európskej únii. Tento pojem už neodzrkadľuje tie problémy, eh, ktoré existujú v celosvetovom meradle vzhľadom na vzájomnú obchodnú výmenu. Obchodná politika eh, je čisto externá politika, niečo, čo sa aplikuje na hraniciach, na tovary, ktoré sa presúvajú cez hranice. A toto samozrejme je dôležitý e, prvok, ale obchodná politika dneška už nie je len to, je oveľa viac. Napríklad e, e, GDPR pre mňa je rovnako dôležité ako obchodná politika, a rovnako ako toky údajov, rovnako tak ako celné kvóty. Hovorili sme o cloch, lebo pán Trump e, ich rád používa, ale problém je skôr regulatórny. E, aký je ten druhý paradox? Myslím si, že to je do veľkej miery prepojené. Nazýval, nazval by som to e, multilateralizmom na ktorý sa útočí, opäť analogia na Star eh, Wars. Eh, mm, samozrejme sú tu snahy eh, mm, znovu sfunkčniť VTO. Veľa, mm, veľa úspechov v tom želám v nadchádzajúcich rokoch. Aký je ten paradox cel Eh, tarifov. Globálna politika v tejto oblasti sa môže skutočne podľa môjho názoru pohnúť vpred len na multilaterálnej úrovni. Bilaterálne pokusy sú eh, samozrejme eh, napríklad dohody o voľnom obchode Európskej únie, ale vieme zo skúsenosti, e, keď sa pozrieme na e, rokovania e, SITA alebo TTIP, aké komplikované je dopracovať sa k pokroku na multilaterálnej úrovni. Musíte teda pri tých bilaterálnych len s dvomi krajinami Eh, rokovať a nie za mnohými. Aký je vzťah medzi multilateralizmom a unilateralizmom? Ehm, toto sú ehm, tie dva moje paradoxy, ale e, skôr skončím, by som chcel povedať niekoľko slov o postavení EÚ v tomto paradoxnom svete a o tom, aké sú e, e, výzvy. Európska únia je na celom svete vedúcim ekonomickým regulátorom. Je to odvážne tvrdenie, ale je, myslím, korektné. A Európska únia je veľmi racionálnym regulátorom, ktorý ktorý sa snaží e, udržať si e, odstup od populistov. A to je aj sila Európskej únie, ale Európska únia je e, veľmi dobrá v tom, aby nepovolila populistické tendencia, nestrieľala len tak narýchlo s rôznymi clami ako USA. Takže naozaj je potrebné začať e, sa e, veľmi zastávať multilateralizmu. Treba to urobiť viac než doteraz a dá sa to urobiť nie len e, tým, že sa budeme snažiť presviečať svetových lídrov, aby sa vrátili k multilaterálnemu rokovaciemu stolu možno to urobiť aj e, tak, že e, krajiny svoje vlastné unilaterálne regulačné kompetencie e, budú vo väčšej miere uplatňovať. A to sa snaží urobiť robiť v ostatnom čase a mohla by tak robiť ešte intenzívnejšie. Je to vlastne veľmi úzke prepojenie s tým, o čom budeme diskutovať v nadchádzajúcom paneli využívanie unilaterálnych eh, právomocí eh, v EÚ eh, e môže prispieť k zlepšeniu multilaterálneho systému v obchodovaní na svete. Pani Anna Stelling, ďakujem pekne Najprv teda ďakujem za pozvanie, e, za to, že sa môžem zúčastniť e, tejto veľmi e, dôležitej diskusie o obchode a obchodnej politike. Nebudem sa venovať tomu, čo už povedali predrečníci. Počuli sme, že celý svet sa mení, geopolitický kontext sa mení a obchod samotný sa mení tiež. Radi by sme, aby sa EU zamerala na e, budúcnosť. A obchod e, celosvetový sa musí e, zmeniť. Keď si pozriete nejaké informačné brožúrky a vidíte tam obrázky kont- kontajnerov, ktoré sa presúvajú po oceánoch cez hranice. Nož ale obchod nie je len o tom, je to aj o, o toku služieb, dát, poznania, investícií, kapitálu, myš, myšlienok, noriem. Je to o vývoji, o pracovných miestach a to všetko vo veľmi turbulentných časoch. Takže rada by som povedala niekoľko slov o dramatických službách, ktorými e, e, táto oblasť v ostatných ostatných rokoch prechádza a povedať niekoľko slov o budúcej politike obchodnej EÚ. Ale najprv by sme mali troška podstúpiť a zahľadiť sa na celkový obraz, akými zmenami budeme prechádzať. Ja by som chcela spomenúť tri zmeny, ktoré by som možno nazvala tými tromi veľkými zmenami. V prvom rade globálne hodnotové reťazce, reťazce e, tzv. premena obchodu na služby a ďalšie problémy. A my a globalizácia. My už niekoľko dekád hovoríme o globalizácii a hovorí o neme, o, hovoríme o nej veľmi intenzívne, ale až teraz e, vnímame, ako globalizácia reálne a v praxi mení spôsob, akým vyrábame, obchodujeme a aj konzumujeme. Čiže prvá vec, globálne hodnotové reťazce, tieto sú dnes realitou. Hovoríme o nich a sú realitou pre každý biznis, ktorý nejakým spôsobom figuruje v medzinárodnom obchode. Napríklad e, nákladné auto Volvo, ktoré sa oficiálne vyrába vo Švédsku, sa skladá z tisícov e, súčasti a služieb, ktoré pochádzajú z celého sveta. A čoraz viac e, produktov síce pochádza z nejakej konkrétnej krajiny oficiálne, ale znova do nich vstupuje množstvo ďalších materiálov a služieb z celého sveta. Takže by, by sme si mali pripomenúť túto vec. Ďalší, ďalšia vec je, tzv. servizifikácia obchodu, teda čoraz viac služieb v službách, ktoré sa, e, pardon, v produktoch, ktoré sa vymieniajú formou medzinárodného obchodu. Teda podiel služieb stúpa, bez služieb nie je vlastne ani výroba možná a bez nej nie je možný obchod. Pozrime sa na veternú turbínu. Turbínu treba inštalovať, je treba ju, ju udržiavať, monitorovať jej stav. A to sú všetko služby. Takže to je e, druhá sféra, tretia je e, globalizácia v digitalizácii. Viac ako 50%, to je taký veľký trend, viac ako 50% e, služieb by sa vôbec neudialo, keby neexistovali digitálne toky. Takže žiadne prenosy, žiadne služby. A um, vrátim sa k príkladu toho nákladného auta. Už nebudem, ho, nebudem spomínať to meno, ale dnes už prostredníctvom aplikácie sa predáva výkonová kapacita e, nákladných vozidel, či už si nekupujete ani tie vozidlá. Takže toto je realita obchodu. A zároveň pozorujeme v rámci globalizácie zvyšovanie protekcionistických e, tendencií, potom je tu otázka bezpečnosti, otázka 5G. Skrátka, obchod a obchodná politika sa zmenili a už nebudú rovnaké, nebudú môcť byť rovnaké ako v minulosti. A vzhľadom k tomuto sa obchod e, v praxi revolucionalizoval týmito tromi veľkými trendmi. Ja by som chcela uviezť jednu vec. Ak máte pocit, že by sa Európska únia na niečo mala sústreďovať, tak mi dajte vedieť. Ja som sa snažila hovoriť stručne a e, zosekala som svoje, svoj príhovor z 12 na 9 elementov, ale z, po, e, z pohľadu podnikov je dôležité v prvom rade aktualizovať e, ten celkový obraz. Tie tri sféry, hlavné trendy som spomenul, ale multilaterálne obchodné pravidlá sa tomu neprispôsobili za ostatných 20 rokov a jedným konkrétnym príkladom aktualizácie týchto pravidel sú prebiehajúce rokovania na VTO o e-commerce, obchode na internete alebo obchode v sieti. E-commerce je však len jedným z elementov nových spoločných pravidel, ktoré budeme musieť vyvinúť. Po druhé, v takýchto turbulentných časoch Európska únia e, musí zastávať transparentnosť a predvídateľnosť pravidel. Toto je absolútne nevyhnutné pre tých, ktorí reálne tie pravidlá musia používať a uplatňovať, teda firmy. A ak tie pravidlá sú spoločné, predvídateľné a podľa možnosti multilaterálne, tak to je, to je dobré. A my síce hovoríme, že VTO tu zohráva ústrednú úlohu a že chceme, aby ten systém zostal multilaterálny, ale musíme to podporiť aj nejakými, e, nejakou činnosťou. A posledná vec je, musíme presadzovať tú našu veľmi ambicioznú agendu v oblasti e, dohod o voľnom obchode. To je vec, na ktorej pracujeme už mnoho rokov. FTA majú pre EÚ zmysel, keď EÚ má FTA s partnerskou krajinou, obchod sa zvýši o 50 A čím hlbšie a ambicioznejšie tie dohody o voľnom obchode sú, tým väčší účinok majú. Štvrtý bod e, pre tých, ktorí obchodujú, e, musí byť jednoduché používať tieto dohody o voľnom obchode. Pre nich práve tieto dohody robíme a zlepšenia samozrejme možno neustále vytvárať aj tu priestor na štrukturovaný dialog, ale tiež je priestor na rokovania na pôde VTO, kde určite je priestor na zlepšovanie. Možno teda na MC12 v Kazachstane, kde sa budú zúčastňovať aj podniky, očakávať úspech, nie som si úplne istá. Po piaté, agenda udržateľnosti. Ja si myslím, že je nemožné ju nespomenúť a mali by sme sa zameriavať na všetky tri dimenzie udržateľnosti. Obchodná politika môže a musí prispievať napríklad formou, multilaterálnych rokovaní na VTO, potom plurilaterálnych e, rokovaní, kde na nešťastie rokovania o dohodách sa trocha zastavili, ale treba sa sústredovať na, na kapitoly TSD v každej obchodnej dohode. A takisto už asi budeme musieť riešiť v každej dohode udržateľnosť, ale aj znižovanie chudoby a um, podporu rastu, pretože toto prispieje k udržateľnej budúcnosti. A po 6. Európa bude musieť znovu rozbehnúť vzťahy z USA. Myslím, že komisár Hogan to povedal veľmi rozumne. Európska únia a USA by mali spolupracovať na vytváraní lepších obchodných pravidel namiesto toho, že budú bojovať e, od slá na auta, ocel a myslím, že takto to bolo povedané. Do, dokladom, e, do, dokladom je dôkazom sú vzťahy EÚ a Japonska. Po 7. Európska únia by nemala ísť po nejakom krátkodobom e, cieli protekcionistických opatrení a cieľ. Toto jednoducho neprospeje nikomu. Transparentné a spolahlivé pravidlá, ktoré prospejú tak malým a stredne veľkým ako aj veľkým firmám, rozvíjajúcim sa ekonomikám ako aj veľkým ekonomikám, musia byť cieľom a Európska únia musí zostať dôveryhodným silným partnerom v takomto obchode. Po 8. existujú eh, geopolitické a bezpečnostné obavy. Predrečníci už spomenuli, nás čoraz viac trápi otázka národnej bezpečnosti, ale prebiehajúce diskusie o 5G sú len jedným z príkladov rokovania o bezpečnosti a všetky tieto ohľady by sme mali brať vážne, ale nemali by sme znižovať ambíciu v oblasti obchodu, tak ako neznižujeme naše ambície v oblasti bezpečnosti. A posledný bod, Európska únia má veľmi ambicioznú agendu v nasledujúcich rokoch. Máme novú priemyselnú stratégiu, máme nový, novú európsku zelenú dohodu. Toto všetko sa momentálne dostáva na stôl a sú to len príklady, ale musíme byť vo všetkom konzistentní. My musíme skrátka rozvíjať agendu um, toho, čo sa niekedy nazýva suverenita a nemali by sme to v ostatných oblastiach presadzovať na úkor voľného obchodu. Čiže my vieme, že dne, obchod dnes znamená istý tok. A ako som povedal na začiatku, je to konštantný a nevyhnutný tok eh, tovaru, ľudí, služieb, myšlienok, investícií, kapitálu. My potrebujeme tento tok e, nastaviť tak, aby sme nenarúšali hodnotové reťazce, potrebujeme otvorenosť a to v ekonomike aj v obchode, pretože to nám umožňuje rásť, rásť a tvoriť pracovné miesta v Európe. Ako bolo povedané, 36 miliónov európske, e, pracovných miest v Európskej únii závisí od vývozu. Takže nezabúdajme na to, že cestou vpred je viac obchodu e, za, za, e, za súčasné aktualizácie obchodných pravidel, tak aby sme zabránili narúšaniu obchodu. Ďakujem veľmi pekne. Pokračuje predsedajúca. Myslím, že tento úvodný prehľad myšlienok bol veľmi zaujímavý. Predtým, než sa pustíme do diskusie, chcem sa spýtať Sabine, či by chcela zareagovať na to, čo bolo povedané a možno nadviazať na to. Sabine Vejant. A áno, mňa <laughs> troška prekvapilo, že všetci panelisti sa zhodli na tých problémoch, ktoré pred nami stojí. Jedna vec, ktorú by som chcela spomenúť, a je to vec, s ktorou bojujeme človek, alebo teda jeden blok nemôže byť multilaterálny alebo multilateralistický sám bez pomoci ostatných. Ako by sme sami mohli byť, alebo presadz, ako by sme mohli presadzovať multilateralizmus, ako teda presvedčiť ostatných, ktorých k tomu potrebujeme, to by ma zaujímalo, aké nástroje na to uplatniť, ako napríklad prehlbiť e, potrebu aktualizácie tej globálnej knihy pravidel v obchode, tak multilaterálne ako aj bilaterálne. A možno niekto tu na výbore by nám vedel k tomu nejakú tú myšlienku ponúknuť. Dobre, ja navrhujem, aby sme teraz dali priestor na otázky a vyjadrenia, kto chce začať. Kristof Hansen a potom ďalší. Áno, myslím, že sme hovorili v tomto úvode o viacerých výzvach, ktoré pred nami stoja v nasledujúcich rokoch. Takže moja prvá otázka, ktorú by som chcel položiť za Bine Vajand, pretože hovoríme o tom, že žijeme v turbulentnej dobe a jeden, jedným príkladom je, je tento spor ohľadom výrobcov lietadiel Airbus a Boeing. Ako, kde sa nachádzame? Máme už eh, rozsudok týkajúci sa Airbusu, čakáme na rozsudok týkajúci sa Boeingu, takže ako si stojíme v tejto oblasti. A potom je tu otázka Mercosuru, čo je dohoda, na ktorú veľmi čakáme, ale vieme, že niektoré sektory v Európskej únii majú obavy, osobitne polnohospodárstvo, ale sú obavy aj z toho, či sa bude rešpektovať Parížská klimatická dohoda, pretože niektoré hlavy štátu a vládo, vlád už vyhlásili, že v tejto forme to je neakceptovateľná dohoda, osobitne Emmanuel Macron, Macron a Sebastian Kurz. Um, a tiež politici z Valonska sa vyjadrili, že budú proti, takže máme nejaký priestor na manévrovanie, aby sme túto klimatickú dohodu prispôsobili, alebo, alebo čo vlastne chcú zmeniť, lebo to je téma dôležitá. A na margo toho, čo hovorila pani Julia Nielsen, Nielson, e, mali by sme sa brániť e, odstraňovaniu ďalších prekážok obchodu, ak je situácia taká, aká je, pretože ten mechanizmus e, podľa vás sa uplatňuje nesprávne a ja očakávam, že nebude trvať dlho, kým sa o tom budeme musieť začať baviť. Ďakujem, hovorí predstaviteľ predsedajúca. Mám tu pani Asima Kopulo. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú analýzu všetkým rečníkom. Ja by som sa možno chcela sústrediť na ten veľký zoznam problémov, aj na tie praktické kroky, ktoré môžeme podniknúť z krátkodobého hľadiska, lebo mám pocit, že v roku 2020, ktorý sme práve, ktorým sme práve rozbehli nielen novú dekádu, ale aj funkčné obdobie novej komisie, ktorá bude musieť riešiť geopolitické záležitosti, a teda určite e, geopolitické záležitosti súvisiace s obchodom, sa javí, že tie základné aspekty v tomto roku bude Amerika, americké kroky, Brexit, Čína a e, viacero vecí súvisiacich s reformou VTO, s tým, či sa pôjde smerom bilaterálnych vzťahov alebo teda tak ako to nastavil pán Trump, e, tie mimotrhové postupy alebo nejako inak. Takže ja by som chcela vedieť, či, e, a môže mi odpovedať ktokoľvek e, z vás, na základe týchto parametrov by bolo možné dosiahnuť reálne v roku 2020 pre Európu čo? Ďakujem. Pán Winkler chcel položiť otázku. Áno, ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za všetky tie vzrušujúce prezentácie a vyjadrenia. To, čo som si z toho zobral ja, je, že sa mení všetko. Svet sa mení, ekonomiky sa menia, Európsky parlament sa mení. A ja myslím, že aspoň keď sa budete pýtať tu v našom výbore pre medzinárodný obchod, výbore INTA, jedným z cieľov je Eh, prikročiť konečne k implementácii, teda pozrieť sa na to, čo môžeme robiť, ako rozšíriť naše vlastné kompetencie a samozrejme eh, fungovať tak, aby sme doplnili činnosť eh, DigiTrade, ale Um, pri zvyšujúcej sa transparentnosti si myslím, že sme zvýšili demokratickú legitimitu obchodu, ale a nechcem do toho zachádzať do veľkej hĺbky, ale veľmi by ma zaujímalo, ako by sme k tomu mohli prispieť. My, a to nie len Európsky parlament, ale aj národné parlamenty, ktoré určite rokujú o týchto obchodných otázkach a tiež majú pôsobnosť, e, ktorou doplňajú Európsky parlament napríklad pri schvalovaní investičných e, zmluv na národnej úrovni. Čiže ako vidíte e, úlohu parlamentov, to je otázka na ktoréhokoľvek z členov panela, a potom mám ešte jednu vec a tam by som bol veľmi stručný. Jedna z vecí, ktorú som si z tejto diskusie vzia, vzal, je, že tu máme um, dva rôzne názory. Sabine Vajan vyhlásila, že jedna, jeden, jedna možnosť pohľadu je, že verejná podpora pre obchod stúpa a potom tu bol vyjadrený názor, že verejná podpora pre obchod klesá. Takže a neviem, ak máme väčšinu, ktorá podporuje obchod, tak je to asi väčšina tichá, tak to prípada aspoň mne, pretože oponenti obchodu, ehm, teda voľného obchodu, tie sú veľmi uh, hluční, ak sú menšinou, tak sú veľmi hlučnou menšinou, ale ako to eh, v 21. storočí uh, sklbiť, pretože toto je otázka, toto je otázka komunikácia, tí, ktorí sú proti e, voľnému obchodu, tak e, tí napríklad v Bielom dome zjavne vyhrávajú. Takže máte nejaký návrh, ako toto riešiť? Áno, veľmi dôležité otázky, hovorí predsedajúca. To sú prvé tri otázky, ale o mnoho e, viac tých, ktorí by chceli prehovoriť, ale budeme tie otázky brať po troch. Čiže to, tieto, tieto prvé tri. Kto z vás, členov panela, sa chce ako prvý vyjadriť? Sabine, možno tá otázka bola konkrétne adresovaná vám, čiže keby ste to možno skúsili zodpovedať vy. Áno, hovorí Sabine Vajant. Um, Airbus Boeing, to mi pripomína taký ten starý vtip, kde mladý právnik um, začne pracovať právne, v právnej firme svojho otca. Po pár týždňoch mu hovorí, otče, môžeš byť na mňa hrdý, pretože som ukončil tento dlhotrvajúci spor, na ktorom naša firma pracuje už 10 ročia. A otec hovorí, pre boha, však to nás, celé, to nás všetkých živilo. A ja mám taký dojem, že toto je presne e, prípad sporu Airbus-Boeing, kde obe strany, na oboch stranách Atlantiku teda 15 e, rokov dávajú právnikom e, dobre zarobiť a ak to ukončíme, tak obe strany vlastne um, no už teraz vlastne využili všetky možnosti riešenia sporov na pôde VTO a uh, teraz vlastne asi to bude musieť ísť do fázy uh, právneho sporu. My sme v USA um, namietali, že boli splnené všetky podmienky, uh, boli vyčerpané všetky možnosti odvolaní, takže vieme presne, kde sa nachádzame. My sme k tomuto predložili návrhy a požiadali sme USA, aby nás informovali, čo sa deje na ich strane a dostali sme odpoveď, že sa na tom pracuje, ale zatiaľ nám neprišli žiadne detaily. Ale uh, čo je dôležitejšie, um, Navrhli sme akési budúce pravidlá pre disciplínu v otázke dotácií pre eh, odvetvie výroby lietadiel. Tu budeme musieť zaviesť plurilaterálny režim a v ostatných 15 mesiacov, možno tak, tak, takto charakterizovať, bola naša spolupráca s americkými partnermi dobrá. Na politickej úrovni sa zdá je skôr preferencia vyčkávania E, na rozhodnutie v súdnom spore Boeing a potom sa podľa toho zariadiť, ale uvidíme, aký apetít bude na americkej strane vyriešiť tento problém, ale my by sme tento problém chceli posunúť do ďalšej fázy riešenia. Pokiaľ ide o Mercosur, tak tam by sme chceli tiež e, tie diskusie založiť najmä na faktoch a číslach a jasnom, e, jasných dôkazoch, a vede. A počúvam, že e, často ľudia hovoria, že v tejto podobe tú dohodu nemôžeme podporiť, lenže aká je tá súčasná podoba. Často tu totiž e, zohráva veľkú úlohu takéto právnické upratovanie v tom texte. Čiže pozrieme sa na to, čo je tam treba upraviť a ja nemám pocit, že by problémom bola samotná tá dohoda. Otázkou je, ako vytvoriť e, vybudovať dôveru, že sa budú rešpektovať ustanovenia tejto dohody a že jej implementácia bude taká, aká má byť. Čiže popri samozrejme istom právnom čistení textu a prípravách budeme musieť e, venovať čas aj tomu, aby sme komunikovali s našimi partnermi v oblasti Mercosur a Mm, ako by sme na ich strane pripravili e, pôdu na prijatie tejto dohody a jej plnenie. Myslím, Julia ďalej spomenula otázku um, nejaké koordinácie medzi obchodnými dohodami a ekologickými dohodami na medzinárodnej úrovni a my sa snažíme, aby ten mechanizmus vynúcovania našich obchodných dohôd bol naviazaný na Parížskú dohodu aj v prípade Mercosuru. A keď sa pozrieme na to, o, čo, o čo vlastne žiadame, tak tie záväzky sú pomerne veľké. Tu ide o uh, akési vynúcovanie Parížskej dohody bez trestov, um, ale obe strany, teda aj EÚ, aj Mercosur, by vlastne museli urobiť eh, krok naviac. Čiže otázka je, ako tú pôvodnú dohodu výrazne nezmeniť, ale zároveň vytvoriť podmienky na jej správne a vhodné uplatňovania. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, tam máme veľmi prísne kvóty, ktoré sú napojené na poistné doložky, čiže tam máme e, všetky poistky, ktoré sme tam vedeli dať, takže to nevidím ako problém, ale je to otázka a nie tak textu, ale skôr faktu a čísel. To je diskusia, ktorá prebehne aj tu v Bruseli, v Európskom parlamente, evidentne. A ja viem, že tento parlament, e, tento výbor konkrétne, preukázali, že, sú, že ste schopní e, riešiť aj komplikované kontexty, ako bol Vietnam. Takže určite sa to bude týkať aj Mercosuru. No a ak e, ABC, e, APC, komisár Hogan minulý týždeň bol vo Washingtone, dostal veľa ponúk na spoluprácu a na a, usporené transatlantických vzťahov. Dnes zatiaľ nemáme ešte správy, ale dnes sa stretáva predsednička komisie von der Leyenová a prezident Trump. Ponuka EU je jasná. E, my sme predložili elementy pozitívnej spolupráce od regulačných e, otázok, pretože uznáme, že to je o e, regulácii až po priemyselné tarify, riešenie, riešenie sporov nielen Boeing Airbus, ale aj ocel a hliníka. A máme komplexnú agendu o spolupráci netrhovo orientovaných politikách tretich krajín. E, vynikajúco spolupracujeme s Ministerstvom obchodu USA, kde skutočne majú záujem o takúto formu spolupráce, no a my posilňujeme naše vlastné nástroje kontroly exportov, screening investícií, tak je a tu chuť spolupracovať na týchto otázkach. K Brexitu myslím, že máme tu politickú deklaráciu, ktorá stanovuje e, ciele budúcich vzťahov. Máme častový, časový harmonogram a myslím, že e, treba brať vážne oznámenie vlády Veľkej Británii že nebudú žiadať o predlženie pre, prechodného obdobia. To znamená, že musíme prispôsobiť e, rokovaciu agendu na to, čo sa v rámci toho času dá dosiahnuť. A to znamená, že spolu s Veľkou Britániou musíme sa zaoberať tými najpalčivejšími otázkami. To znamená, kde by neexistencia dohody spôsobila problémy. No a čo sa týka cieľ kvantitatívnych obmedzení a, eh, obchodu a tovarov, netýka sa toto až tak služieb, pretože sú dôležité, a, eh, pretože Veľká Británia sa rozhodla opustiť eh, spoločný trh a spoločný trh služieb a to mení, mení formu obchodu. E, medzi FTA a GATSA. E, tie rozdiely nie sú až také veľké. Zlepší sa to časom, ale nie je to až také palčivé. Takže my budeme najskôr teda riešiť e, tie veci, kde sa musíme vyhnúť, že sa to dostane do nejakého váku a to neznamená, že budúce vzťahy budú celé sformované do konca roka. Ja myslím, že tieto rokovania budú trvať oveľa dlhšie a myslím, že sa na to musíme pripraviť jednoducho. No čo sa týka Číny, tak eh, aj naďalej eh, sa musíme angažovať. Momentálne vám neviem povedať celkom presne, či sa nám podarí dosiahnuť ciele uzatvorenia investičnej dohody do konca tohto roka. Ešte stále nás čaká veľmi veľa práce. Je tu slušná forma angažovanosti, aj keď tie problémy sú veľmi náročné, eh, pretože tu máme dočinenia s podporou služieb, e, legálneho transferu technológií, čím treba brať vážne v každom prípade a musíme prispôsobiť e, náš nástroj autonomných e, nástrojov a preto tak tlačíme na nástroj o medzinárodnom obstarávaní, preto musíme chrániť nástroje na to, aby sme bránili Eh, spoločný trh pred, pred nejakými nelegálnymi štátnou, nelegálnou štátnou pomocou. No a preto musíme mať možnosť konať autonómne v prípade potreby, eh, pretože to zvyšuje šancu dospieť k autonómnemu riešeniu. Dobre, ďakujem pekne. Mm, nemáme až toľko času a mnohí poslanci žiadajú o slovo, takže možno na záver to zhrnite a potom ešte odpovedať v ďalšom kole. Mm, lebo skutočne ten čas nám letí veľmi rýchlo. Čo sa týka implementácie, musíme vytvoriť systém, kde budeme mať eh, úradníka Chief Enforcement Officer, tak aby sme mali systém, kde parlament musí byť súčasťou, tak tu musíme sa podielať na prioritách, spolupracovať s členskými štátmi a podnikateľským, podnikateľskou komunitou. A to je na teraz všetko. Dobre. A teraz Eli Chowns skupiny zelených, nech sa páči. Mám pár otázok. Vajlanta ja spravedlňujem sa ostatným hlavne zamerali na ňu. Takže mňa, ja teda veľmi vítam e, fakta, že hovoríte o tom, ako obchod súvisí s ekologickou dohodou, aké dôležité je ich prepojenie vzájomné. Ja som si všimla, že ste hovorili, uznali ste, že obchod musí viac sa e, dosiahnuť, ako len nespôsobiť žiadne škody. Ja záver ste tiež hovorili, že e, obchodná politika nemôže urobiť, vše, nemôže urobiť všetko, často si spomínali slova rasta, zamestnanosť a prosperita. Ja myslím, že treba trochu um, chápať, že obchod musí prispievať aj k sociálnej a ekonomickej dimenzii, nielenže nespôsobí škody, ale aktívne a konštruktívne musí prispievať. Ja by som sa špecificky chcela spýtať, či ste požiadali DigiTrade o to, aby revidovali všetky existujúce obchodné dohody a tie, o ktorých sa teraz rokuje, aby sa identifikovali možné rizika a identifikovali možné oblasti, synergie, no a či to bude verejne prístupné a kedy, tak aby sme celkom konkrétne videli, ako obchodná politika EÚ môže prispieť k ekologickej dohode. No a druhá otázka sa týka reformy VTO vy ste o tom hovorili tak eh, osobitne, oddelenie od ekologickej dohody, ale my môžeme sa tým zaoberať oddelenie, ale klímu, krízu biodiverzity a klímy musíme riešiť spolu s problémom eh, rozprávajúceho sa multilateralizmu, ako eh, to vidíte, vidíte vy kde tá hranica eh, medzi eh, eh, podporou alebo stimulom štátnou pomocou, to je niečo, čo sa vám nepáči, a investíciami, to je niečo, čo sa vám páči. Pán Gorbon, áno, ďakujem mm, pekne. Myslím, že všetci z vás hovorili o digitalizácii nejakým spôsobom a mňa by zaujímalo niečo o rokovaniach o elektronickom obchode a hlavne o toku dát pretože existujú rozdielne pozície, kde Európska únia to vníma ako otázku integrity, ako osobnú záležitosť, pričom USA to vidí ako komoditu a Čína to vníma ako bezpečnostnú otázku. Ja myslím, že Julia Nilsson povedal niečo, že treba nájsť spôsob, ako zmenšiť problematiku dát a ja sa chcem spýtať, ako e, to môžeme urobiť. Ďakujem pekne. Pani Katajnen požiadala o slovo. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rada pokračovala po fínsky. Ďakujem veľmi pekne za tie zaujímavé prejavy Mňa zaujímajú vzťahy medzi globalizáciou a lokálnou úrovňou. Ako lokálna úroveň by sa dala posilniť medzinárodný obchod, dáva väčší priestor silným podnikom, ktoré už sa nachádzajú na medzinárodnom trhu, digitalizácia umožňuje ešte viac sa rozširovať, ako vnímate možnosti pre menej rozvinuté oblasti, aj tie najvzdialenejšie regióny, a podniky, ktoré sú pozitívne naklonené obchodu, ale nedokážu sa tak poprepájať, ako by bolo potrebné. Existujú možnosti pre lokálne podniky, ako vnímate, ako vidíte vy tieto možnosti. No a druhá veľká otázka, ktorá sa neustále objavuje, súvisí hodnotami a obchodnými dohodami. Napríklad tá obchodná dohoda s Vietnamom. My samozrejme dúfame, že táto, táto dohoda priniesie to, že ľudské práva a právny štát sa zlepšia, nemajú názor, že preto by sa nemali uzatvárať žiadne dohody. Ako to vnímate vy? Mali by sme sa s nimi, mali by sme s nimi spolupracovať, alebo ich nechať tak bokom. Ďakujem pekne, pán Scholz. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto úvodnú e, diskusiu a ja sa chcem spýtať, e, či by sme mali dať otázku e, tomu, čo je medzinárodný obchod 21. storočia a či by sme nemali dať väčší rámec organizácii globálneho obchodu. No a ja vidím, že Európska komisia záujem sú tu rokovať z USA o obchodnej, obchode, ale prezident Trump stále prezadzuje svoje, svoj plán America First. Takže mali sme sa zamýšľať nad tým, ako môžeme formovať a spolu a tvoriť formy, ovplyvňovať otázky služieb, tovarov, ktoré si vymeniame s ďalšími krajinami pod aspektom skutočne udržateľného rozvoja, potrieb ľudí, skutočných potrieb hospodárstva. Teraz späť k obehovému hospodárstvu. Mhm, k tomu, prečo dovážeme jablka z Austrálie Nového Zelandu do EÚ. Ako podporujeme nejaké spotrebiteľské záujmy občanov. Ja by som s vami chcel hovoriť o tom, čo si komisia myslí o reorganizácii výrobných eh, spotrebiteľských eh, foriem a organizácie našeho životného spôsobu s ohľadom na potreby riešenia klimatických víziev, ekologickú dohodu a tak ďalej. To je dôležité, pretože inak eh, sme tak ako olympijské hnutie e, vyššie, rýchlejšie, silnejšie a to nebude riešenie, pretože ak sa pozrieme na Austráliu, tak zistíme, čo to znamená, ak nemáme šancu e, zorganizovať skutočne hlbokú výmenu aspektov toho, ako chceme žiť e, s ohľadom organizáciu výmeny našich služieb a tovarov. A to myslím, že je kľúčový moment keď sa zamýšľame na začiatku vášho eh, obdobia mandátu rozvoj nových stratégií medzinárodného obchodu s Európskou komisiou, chceme reagovať na tieto potreby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bern Lange chce položiť ešte otázku. Profesor Eckhart. I would see that a little bit crazy. Ja by som bol Darth Vader a Chcel by som prevážať hovedzie meso z Argentíny do mojej krajiny a videl by som, že investície odchádzajú a videl by som, že globálny hodnotový reťazec sa neprináša pracovné miesta do našej krajiny a užil by som clo na to, aby som to zastavil, aby som dal na cieste by som vrátil investície do našej krajiny a oddelil hodnotový reťazec a mal veľkú výhodu voči svojim konkurentom. Nebola by to stratégia, ktorá by mohla byť úspešná? Um, what we'll do because... No dobre, takže skutočne čas letí. Eh, ešte je tu 5 ďalších otázok poslancov. Mohli by ste, eh, prosím, čo najstročnejšie ich položiť? Ja vidím spoločné témy, eh, takže na záver všetci rečníci zodpovedia podľa tých hlavných tematických okruhov. Pani Rodríguez Pinheiro chcela položiť otázku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňte, že som prišla neskôr. E, pokusila som sa vypočuť si maximum, ale nezachytila som všetky vystúpenia. Aby som sa však chcela ponúknuť dve zamyslenia. Jedna vec e, sa týka vzťahov EÚ a USA. Všetci chceme, aby sme dospeli k dobrému výsledku, ktorý bude rozumný a pre nás rozumné je to čo bude zodpovedať eh, hodnotám a princípom, ktoré obhajujeme a najmä výsledkom Parížského samitu, lenže pod Trumpom administratíva od tejto dohody z Paríža odstúpila, čiže mm, nie je priamo možný nejaký politický, eh, nejaká politická diskusia. My v EÚ sa musíme rozhodnúť, či budeme naďalej podporovať Parížskú dohodu aj závery, aj napriek tomu, že Trump e, pôjde inou cestou. A to, čo sa deje v Brazílii, tak e, nám nedáva veľa optimizmu e, vzhľadom k tejto krajine, ale dúfame, že sa to ešte zmení. Teda prvá otázka je, zmení sa to. A druhá otázka, Čína. Ja som bola vždy Eh, obhajkyňa toho, aby sme pristupovali aj k tejto krajine na báze reciprocity a racionálne. A Čína eh, má predsa veľa záujmov v Európskej únii, ale eh, možno by bolo dobre, keby naše obchodné vzťahy obsahovali kapitolu o udržateľnom rozvoji, lenže um, stále treba prihľadať na nejakú racionálnosť obchodnej politiky a Pani Charms spomenula eh, implementáciu obchodných dohod. Ja sa pýtam, či by bolo možné, keby sme pri presadzovaní ambicioznejšej obchodnej politiky mohli postupovať tak, aby um, sme napríklad eh, postupovali trocha jednoduchšie, teda aby nebolo potrebné za každým Um, novelizovať naše obchodné dohody, teda minimálne s krajinami, ktoré podpísali nejaké záväzky a napríklad e, Parížskú dohodu, že by sme s nimi začali e, rokovať e, na nejakej jednoduchšej báze a napríklad v budúcnosti sa bude uzatvárať dohoda s Chile a ten obchod by mal byť inkluzívny pre všetkých. Uh, have, uh, Ďakujem pekne, pán Žuván. Pardon. Pán Kanias ako prvý. Áno, pani predsedajúca, to moje meno je ťažké, takže si nerob e, starosti. A ja mám niekedy problém to vysloviť po španielsky. Nevadí, no. E, mne prídu veľmi cenné tie myšlienky, ktoré ste e, nám tu sem prišli dnes povedať, ale dovolím si jednu jedno zamyslenia, možno až otázku, ale my vidíme určité axiómy, ktoré doteraz fungovali a tie sú momentálne spochybňované. To, že, e, to, že presadzujeme voľnejší obchod, fajn, dobre. Ale obchod ako niečo dobré a nevyhnutné, to je vec, ktorá je občas pochybňovaná nie preto, že sú tu nejakí nepriatelia obchodu, ale preto, lebo určitá forma kamuflovaného protekcionizmu Eh, alebo nediskutovanie o problémoch a eh, o možnosti zlepšovania obchodu a jeho nástrojov, o faktoch a číslach. Ehm, niekedy to skrátka eh, na základe ideológie nie je možné, ale v diskusii sú isté veci, ktoré sa prekonávajú ťažšie, niektoré ľahšie. A teraz chcem hovoriť o Mercosure. Neby sme, nemali by sme hľadiť na nejaký krátkodobý e, záujem, ale uvažovať strategicky a tak, aby obchod nám prospel všetkým, aby prispel k e, zvyšovaniu bohatstva, prosperity, ale nie je to jeden jediný nástroj, ktorý máme. Je to nástroj, ktorým chceme dosiahnuť nejaké zdroje, e, nejaké, nejaké cieľe, napríklad ekologické alebo iné, ale politici tí hľadia len na nejaký krátkodobý záujem. A to vrátane tých, ktoré sú v tejto snemovni. Čiže je málo politikov, ktoré by prihľadali na dlhodobý záujem a my si musíme uvedomiť, že chceme rozvíjať e, záujmy Európy a aj našich partnerov. A tu, e, keď sa položí otázka na Green Deal a na to, ako ovplyvní obchod, tak sa hovorí o e, dohode o Green Deale, o zelenej alebo ekologické dohode a o dohode o Mercosur, alebo teraz s Mercosurom. Lenže teraz je témou Mercosur. Dobre, tam sme hovorili o TTIP, CETA, to všetko dopadlo pomerne zle. A teraz máme zase Mercosur. A diskusia určite prebehnúť e, musí, ale ako aktualizovať ten náš model obchodu a ako ho prakticky využiť, určitou analýzou nákladov a prínosov, tak aby sme zohľadnili záujmy všetkých. Pozrite, Číňania s nami chcú obchodovať, ale nechcú do toho vkladať nejaké dodatočné podmienky. Čiže ak budeme klásť podmienky e, do týchto obchodných dohod, tak by to mohlo komplikovať situáciu. Čiže sú, teda, ak druhé strany budú chcieť akceptovať ten náš obchodný model, dajme tomu aj s ľudskými právami, aj so všetkým fajn, ale my musíme byť schopní diskutovať e, e, reálne o dátach a o faktoch a nie o nejakých e, pred, predsudkoch a ideológiách. Čiže my by sme mali hovoriť o dohode No pri, pozri, povedzme si, že väčšina z tých, ktoré, ktorí o nej hovoria, ju nečítali, takže ako možno tento problém vyriešiť? Ďakujem. Big question. No, výborná otázka, pán Žuván. Ďakujem veľmi pekne. Moja otázka bude veľmi stručná. Ja eh, oceňujem eh, konsenzus ja e, tohto panelu. No a ja sa chcem spýtať na americké praktiky. Ja v mojom profesionálnom živote som bol konfrontovaný s extrateritoriálnym eh, eh, právom americkým, bol som konfrontovaný eh, s embargom, no a ktoré nerešpektovalo medzinárodného právo. Tiež som bol konfrontovaný so zastrašovaním alebo štátnou mocou, aby niektoré americké firmy získali výhody. No a ja E, za, treba sa posadiť za rokovací stôl a nájsť riešenie dostatočne. Ja sa chcem spýtať, či môžeme nájsť spojencov v našom boji e, za zmenu, e, zmenu amerického unilateralizmu, unilateralizmu no a kde sa nachádzame, alebo sme nútení, nútení len trpieť, eh, tak ako som často počul aj v tomto pánovi, Ďakujem pekne, Vani Ďori. Ja mám dve otázky, len veľmi stručne. Prvá, eh, poprvé vieme, že eh, posledná generácia dohod o voľnom obchode, ktorá, člen, ktorá Európska únia príjma s tretimi krajinami, nie je len o obchode. Mnohé veci sa tam zohľadňujú, no a nehovorím len o TSDs, ľudských právach, dohovoroch ILO a tak ďalej. Život sa skomplikoval, my sme veľmi nároční, ale ostatní sú tiež veľmi nároční, keď chcú zatvárať dohody s inými. Vy ste všetci prakticky povedali, že musíme bojovať za globálne rovnaké podmienky. To by bolo veľmi dobré pre naše spoločnosti, ale možno skutočnosť bude trochu iná. Takže Aký máte na to názor? Vidíte tu nejaké rozpory? A e, či tento pohyb nášho prístupu k voľnému obchodu nie je zlý pre naše spoločnosti, či to nemá negatívne dopady na ich konkurencieschopnosť. A moja druhá otázka. Ja som práve videla článok na Bloombergu, ktorý hovorí, že EÚ príde približne o 11 miliard amerických dolárov následkom eh, tej častečnej dohody medzi USA a Čínou, ktorá bola práve prijatá, a tá dohoda o fáze 1, a že EÚ skúma, či je to kompatibilné s pravidlami VTO. Súhlasíte s týmto stanoviskom? hodnotenia Nemeckého inštitútu. Myslíte, že to je zlé pre pozíciu EÚ? Ďakujem. A final question, uh, Mrs. Carlsbro. Posledná otázka, pani Carlsbro. Ďakujem. Myslím si, že je to pre obchod dnes veľmi dobrý deň, dobrý deň obchodnej politiky. Dnes sme hlasovali o dohode o voľnom obchode s Vietnamom a teraz po obede máme možnosť počúvať vynikajúcich prednášajúcich a vypočuli sme si naozaj inšpirujúce prednášky. Je to veľká príležitosť pracovať na celoeurópskej úrovni. Je to možnosť snažiť sa vyriešiť globálne výzvie, globálne problémy problémy. Jedným eh, z, jednou z veľkých víziev je zbaviť sa fosílnych eh, palív a znížiť eh, emisie uhlíka. Ďalšou výzvou je zbaviť sa ekonomických štátnych podpor jednotlivým druhom priemyslu. Musíme sa zbaviť podpory priemyslu využívajúco fosílne paliva. Bude to veľmi ťažké. Keby ste mohli byť trochu vizionársky v toto neskoré popoludnie a povedať vám na základe vašej skúsenosti a expertízy, ako môže byť vôbec možné e, túto problematiku riešiť za aspektu obchodu. Ďakujem pekne. Máme ešte niekoľko minút a trochu zneužijem svoje právomoci ako moderátorka. Všetky otázky, ktoré ste položili v súvislosti s VTO a s udržateľnosťou, a všetky tieto otázky budeme diskutovať v nasledujúcom paneli. Takže poprosím rečníkov, aby e, hovorili e, k tým ostatným veciam, čo skutočne môžeme urobiť, čo môžeme dosiahnuť, pokiaľ ide o USA, pokiaľ ide o tú unilaterálnu politiku a tak ďalej. Ako sa môžeme dostať opäť za rokovací stôl s komplikovanými partnermi, čo môžeme dosiahnuť tento rok. Ďalšia vec, inklúzia. In, in, Eh, aby sme nezanedbali žiadne eh, regióny, eh, ľudí, fakty o obchode. Čiže takýto druh otázok a tiež problematika dát, suverenity a tak ďalej. A aj ostatných panelistov sa môžem už opýtať. Julia. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavé otázky. Z, um, nejaký z tých 160 eh, krajín, eh, medzi nimi eh, možno 45 nemá nič. Um, určité krajiny tie sa snažia len e, zachovať si e, súkromie a e, rôzne reštrikcie uvaľujú mm, a myslia si, ak teda si zachovám svoje údaje, pomôžem svojmu priemyslu k rozvoju. Sú rozdiely eh, v tom, keď sa pozeráme na eh, súkromie z, oblasti z aspektu dodržiavania eh, ľudských práv a z oblasti z aspektu priemyslu aké e, ustanovenia o, o dodržiavaní e, súkromia sa aplikujú. Na to sa treba pozrieť a pozrieť sa na tú podobnosť. Keď sa pozrieme na národné e, úpravy v mnohých krajinách, vidíme tam veľa podobných ustanovení. To je veľmi namáhavá práca, ale je dôležité ju urobiť, keď chcete sa pokúsiť nájsť nejakú cestu vpred a, a nájsť cestu aj pre e, malostredné podniky alebo pre, pre e, e, ženy. Čiže bez tých bez vyriešenia problematiky údajov sa neobídete. Takže pokiaľ ide o digitalizáciu, aj tie nepriame vývozy e, sú e, súčasťou problematiky, ktorú treba riešiť. Pokiaľ ide o zelenú ekologickú dohodu o multilateralizmus, e, v tejto obehovej ekonomike tam nie je situácia win-win, ale treba E, vyriešiť situáciu ohľadne toho, ktoré podpory sú dobré. Ehm, nikto ehm, nepovie, teraz budem investovať veľa finančných e, prostriedkov do ehm, nejakých e, konkrétnych záujmov niekoho zaujatého. Niektorí teda mm, podporujú fosilné paliva, vedia, že to e, nie je v poriadku, alebo e, rybolov a podobne. Čiže e, toto treba riešiť a zamerať sa na ten diapazon možností, ktoré krajiny majú a samozrejme tiež sa snažiť eh, riešiť eh, globálne emisie. Mojou obľúbenou lokálnou eh, potravinou je, sú, sú paradajky, ale nie v zime. Je z ich dovezené zďaleka nie je ekologické, čiže na tejto veci sa pozrieť. ekonomický nacionalizmus je naozaj veľmi e, reálna e, vec a e, v tom musíme niečo urobiť. Veľmi ťažko sa pôsobí proti predsudkom a proti alternatívnym faktom, ale predsa len môžeme prísť s bojom proti týmto myšlienkam, ktoré vedú k tomuto národnému nacionalizmu Eh, rada by som mala eh, odpoveď. Niektoré eh, z otázok, ktoré tu riešime. Potrebujeme multilateralizmus a keď sa pozrieme na najnovšiu dohodu medzi Čínou a USA, potom ten veľký rúžový slon dotácií tu vlastne nebol spomínaný. Možno tieto veci treba eh, hovoriť. A druhá vec, eh, spojenci, myslím si, že je tu teda tá koalícia, najmä mm, rozvojové krajiny, krajiny, ktoré ťažko len môžu vystupovať proti mm, veľmociam. Mm, samozrejme, práve ich sa bude dotýkať eh, táto vojna dotácií. USA má veľa multilateralistov, len nie sú pri moci, aj v Číne sú reformátori, ale tiež nie pri moci. Ako tých e, nejako zasiahnuť, ako sa k ním dostať, že robiť multilateralizmus. Príklad Airbus a Boeing. E, už sme vyčerpali právnikov pro, po mnohých rokoch sporov už nevedia ako ďalej. Takže teraz ide o transparentnosť vo vyjednaní dohody. Vždy sa e, to vracia k tomu, že multilaterálna spolupráca No, no špatné správanie sa tiež vedie opäť k tomu istému. Mohli by sme citovať aj iného prezidenta, robte čo chcete a máte čo máte. E, Peter, e, nejaké špecifické otázky pre teba. Ďakujem pekne. Je to veľká otázka. E, ja som určite e, e, neprihováral sa za návrat k tej dotačnej ekonomike. Tie dodávateľské reťaz, reťazce tu sú. Žiadna krajina sa nevie od nich nejakým spôsobom od prepojiť bez toho, že by si sama neuškodila. E, chcem prepojiť e, niektoré otázky s tým, či e, ľudia naozaj sú za obchodovanie, je, alebo je viac oponentov proti nuž. To je otázka, čo vidím, je, že sa nám možno podarí dostať sa e, z to, od toho pôvodného e, myslenia, že všetká liberalizácia obchodu je už e, z definície samotnej dobrá. A mm, mm, ľudia, ktorí sú dotknutí obchodom, ktorí tvrdia, že to je všetko len otázka, ktorá sa musí riešiť na lokálnej úrovni. Myslím si, že musíme trochu viac sa zamyslieť nad tým sofistikovanejšie sa zamyslieť nad redistribúciou a dopracovať sa k obchodnej politike, ktorá by presvedčila ľudí. Jeden príklad, ktorý si dovolím uviesť od nás, a síce arbitrácia, teda E, riešenie sporov investičného práva, ako teda právnik som e, často involvovaný do takýchto e, vecí a myslím si, že reforma je potrebná, lebo často sú ustanovenia v prospech veľkých firiem, ale všetci rovnako zaslúžia si ochranu. A tiež sa musíme zaujímať o skutočnosť, že rôzne politiky majú rôzne dopady a liberalizácie liberalizácia obchodu to nie je len vec headline GDP, e, export, teda nárast exportu e, To je veľmi prepojené aj k otázke udržateľnosti a samozrejme aj tej e, naliehavej situácii, ktorú máme v boji s klimatickými zmenami. Čiže treba riešiť klimatické zmeny a tie ostatné veci sú tiež veľmi závažné. Veľa vecí to už bolo odpovedaných a súhlasím plnej miere, čo Julia povedala o, o datách, o voľnom toku dát, o digitalizácii a tak ďalej. K otázke e, dlhodobosti, krátkodobosti, e, hm, keď sa pozrieme v ostatných troch rokoch na Eurostat, vidíme, že e, Ehm, došlo k nárastu obchodu v ehm, mojej krajine 86 eh, ľudí je viac za globálny obchod. V eh, Taliansku myslím, že verejná mienka len nejakých 33, eh, čiže tam je to veľmi roztrieštené, pokiaľ ide o verejnú mienku ohľadne výhod globálnej obchodnej politiky. Hovorili sme o paralizovanom odvolacom úrade VTO Hovorili sme o benefitoch interných e, trhov e, v e, čase Brexitu. E, myslím, že tie e, dobré obchodné časy sú e, za nami a treba vysvetliť ľuďom realitu, čo teda obchod dokáže a čo nedokáže, čo podniky môžu urobiť, môžu byť angažovaní, môžeme im niečo, niektoré veci uľahčiť. Mm, je potrebné urobiť opatrenia v rámci udržateľného rozvoja, čo bude predmetom aj druhého panelu. Musíme odstrániť prekážky e, obehovej ekonomiky, pretože sú prekážky, napríklad e, opätovný predaj recyklovaného materiálu. Musíme e, odstrániť prekážky, ktoré existujú aj pri e, realizácii ekologickej dohody, pretože spoločnosti často hovoria, že majú fantastické e, nápady, ako e, veci robiť ekologickejšie, ale sú im kladené pod nohy polena, takže musíme nájsť dobrú dohodu, ktorá momentálne leží ľadom. Musíme založiť, musíme teda zapojiť aj služby do, o, o, tohto, do tejto dohody k e, VTO. Viem, že e, si splnila e, svoje povinnosti a prečo je tam ten tlak na VTO? Teda hovorí sa, že je veľký tlak na, na, na, na VTO, ale ja ten veľký tlak uh, nevidím. My uh, sa musíme angažovať, musíme byť viditeľní, musíme odstrániť prekážky ekologickej uh, dohody a, a musíme uh, skutočne niečo urobiť z uh, agendy uh, trvalo držateľného uh, rozvoja. Pozrite sa na agendu uh, 2030, že bez tohto nástroja nemôžeme urobiť uh, Mm, svet lepším do roku 2030. Sabine, jedna minúta možno? Som si istá, že mm, budete navštívať tento e, výbor e, častejšie než ostatní. Áno, súhlasím s mnohými vecami, ktoré povedali predchádzajúci e, panelisti. Peter Eckhout povedal, že máme výhodu, že sme racionálnym aktérom charakterom a nehráme populistické hry. To je, myslím si, zároveň naša silná a slabá stránka. Je to naša slabá stránka vo verejnej e, rozprave, pretože máme len jeden spôsob fungovania, a síce e, e, osvetliť fakty a snažiť sa mať, roz, snažiť sa mať rozprávu vychádzajúcu, na, vychádzajúcu z dôkazov. Ale je to veľmi komplikované. Určite ste to ako poslanci sami zažili. A to možno e, vysvetľuje aj e, e, tie z, z, zlomy v verejnej eh, debate. Oponenti sú totiž oveľa viac eh, mobilizovaní, než eh, tí, ktorí z tejto politiky profitujú. Ehm, keď hovoríme o benefitoch, teda len začíname hovoriť o benefitoch len vtedy, keď už začíname prehrávať a boj. Ja nemám na to nejakú odpoveď. Je to veľmi komplikovaná práca existujú jednoduché odpovede, ale stále musíme pokračovať. Musíme e, stále vysvetľovať náklady a výhody obchodu. E, s tým plemiere súhlasím a musíme tiež sa snažiť vysvetľovať, ako to vyriešiť. Obchodná politika e, je tiež zodpovedná za všetky tie negatívne dopady dopady, eh, ktoré sú na digitalizáciu, na technológie a tak ďalej. A tá výzva je tieto politiky navzájom integrovať. A posledná poznámka, keď hovoríme o koherentnosti tvorby politík, musíme hovoriť o tom, ako eh, riešiť eh, tie škodlivé environmentálne dotácie. E, pozrime sa napríklad, e, ako boli navýšené e, dotácie pre rybárov a my v Ženeve sa snažíme práve o opak. Čiže musíme sa spoločne snažiť spoločnými silami riešiť problematiku. Ďakujem pekne, to bolo naozaj veľmi stimulujúce. Um, aj skutočnosť, že toľkí poslanci sa pýtali na toľko dôležitých vecí, znamená, že je tu veľa toho, čo treba prediskutovať aj v nadchádzajúcich rokoch. Okay. So, uh, in the interest of time... Dobre, takže prejdeme k druhému panelu a času nemáme zas tak veľa. Ďakujem všetkým za trpezlivosť a za to, že ste zotrvali počas celého toho bloku, kde sa hovorilo o udržateľnosti v eh, obchode, o Ukázalo sa, že o túto tému bol veľký záujem, takže vítajte na bloku, ktorý má názov Európska obchodná politika a ciele udržateľného rozvoja. Prosím, ak budete opúšťať sálu, robte tak potichu. Tak e, máme len troch rečníkov. Jeden rečník sa nemohol dostaviť, pán Jevita Šmík z SVP. Teda tá správa je zlá, ale výhodou je možno, že ušetríme čas a budeme môcť opustiť túto sálu o 6. Takže pustíme sa k veci. Prvou členkou nášho panela je pani Izabel Durán, ktorá je e, zástupňou generálneho tajomníka UNCTAD, komisia OSN pre obchod a rozvoj, ďalej veľmi prominentný rečník Karl Brauner, zástupca generálneho riaditeľa VTO, ktorý bude mať priestor na e, odpoveď na otázky, ktoré padli predtým. Potom je tu Mark Maes, ktorý je referentom pre obchodnú politiku Belgickej koalície mimovládnych organizácií 11.11.11. 11. E, iste nám vysvetlí, čo to vlastne robí. Ale v princípe budeme hovoriť o obchodnej politike a tom, ako môže prispieť k naplňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Takže Izabel, dávam slovo najprv vám na niekoľkominútové úvodné vystúpenie a potom dostane rečník ďalší. Ďakujem pekne, budem pokračovať po francúzsky. No a otázka je, či obchod bude slúžiť cieľom udržateľného rozvoja. To samozrejme závisí od toho, aký je obchod a ako ho zorganizujeme. Ja by som rada, vám povedala niečo k tomu, poznámila s niekoľkými elementmi, ktoré sú súčasťou práce, ktorú momentálne robíme na to, aby sme eh, priamili obchod eh, smerom k rozvoju, to je môj mandát, nie sme eh, organizácia venujúca sa len obchodu, ale aj v súvislosti s rozvojom, ako by obchod mohol podporiť rozvoj menej rozvinutých krajín. No a keď sa pozriem na to z tohto úhla, tak myslím, že dve veci sa nepredvídali, keď sme prijali ciele udržateľného rozvoja pred 5 rokmi a to bol rýchly digitálny rozvoj a, a otázky klimatických zmien, ktoré sú dnes oveľa dôležitejšie ako pred 5 rokmi. No a preto a tieto otázky e, klímy e, majú e, sú súčasťou všetkých ostatných 17. No aj tá prvá oblasť mnohých ďalších oblastiach. No a preto myslím, že treba povedať eh, vo vzťahu k tomuto, že v eh, týchto obchodných sú nástroje, samozrejme, že tu zaznelo, že obchodne môže rieši, riešiť všetko. Ale existujú nástroje, ktoré eh, obchod môže pomôcť rozvinúť a to sú obsiahnuté v doložkách jednotlivých medzinárodných dohôd. Tieto doložky musia, aby boli účinné, aby mohli slúžiť svojmu rozvoju, musia byť veľmi dobre zacielne, kalibrované, nie, nie, môžu byť len veľmi všeobecné generického ľudských právach alebo environmentálnych aspektoch a musia byť správne vykalibrované na presné veci, ktoré sa dajú merať pomocou údajov, No a ďalej treba si uvedomiť, že pre mnohé krajiny, rozvojové krajiny, a hlavne pre tých najmenších producentov a tých najmenš, alebo tie najmenšie hodnotové e, reťazce e, zodpovedať niektorým štandardom alebo pravidlám, ich môže obmedziť, to sú tí pôvodní aktéry v rozvojových krajinách, takže treba dávať pozor, aby naše environmentálne doložky, sociálne doložky, alebo doložky v súvislosti s ľudskými právami nemali za následok, že vylúčia niektorých aktérov. A takže treba doložky dobre vykalibrovať, nakalibrovať. A po druhé je dôležité, aby boli v súlade s inými cieľmi a to už je vaša práca, práca komisie a parlamentu. No a po tretie, rada by som odporúčila a povedala, že doložky týkajúce sa rozvoja Eh, musia dávať pozor na geografické indikátory, indikácie eh, bo eh, označenie pôvodu. To môže podporiť rozvoj v krajinách a sú dobre pre obe strany, zmluvné strany. A tretia vec, ja myslím, že je dôležité, aby obchodné dohody posilňovali produktívnu kapacitu rozvojových krajín. Nie je to len otázka Samozrejme je to dôležitá otázka sociálna a sociálska rovnosti, ale keď Eh, odstránime nerovnosti, tak môžeme sa venovať eh, produktívnym kapacitám v eh, rozvojových krajinách. No a ja myslím, že by bolo zaujímavé, aby Bordrajta dokázal, alebo hm, výbor pre obchodný medzinárodný obchod spolupracoval s výborom pre rozvoj. Ja som som bývalou poslankyňou, takže viem, že to nie je také jednoduché. Napríklad tá dohoda z Kotonu je dobrý príklad. A tre, ďalšia vec, digitálna sféra. Digitálna sféra, už to bolo povedané, to je veľmi dôležitá vec a, a to nariadenie o ochrane údajov, to je nariadenie regionálne, ale ktoré ovplyvňuje ostatné nariadenia regulácie vo svete, či je prijatá nejaká globálna dohoda, neviem, ale ja viem a môžem vám povedať z môjho pohľadu o tomto nariadení sa regulácií sa hovorí a že by mohlo inšpirovať ďalšie národné regulácie alebo regionálne. Takže keď Európska únia príjme rozhodnutia, môže to mať vplyv e, na e, ten známy multilateralizmus, digitalizácia. To je nástroj rozvoja, nie je to e, len v súvislosti s GAFA, tými veľkými digitálnymi podnikmi. 10%, Čína a USA, 10% má zvyšok sveta. Takže Európska únia, Európa, Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia má hodnota, má hodnotu v týchto krajinách a v týchto regiónoch. Digitálna ekonomika. 90% teda je USA a Čína. A treba robiť nové aliancie. Ja neviem, ako skončí diskusia. Možno kolega z VTO o tom bude hovoriť no, treba v každom prípade rokovať, no ale čo sa týka rokovania rozvojových krajín vo VTO nie je jednoduché. Ich príprava na rokovanie komplikovaných vecí ako moratórium o elektronických transakciách, to nie je také jednoduché, ktoré nemá, pretože nemajú expertízu, nemajú národné pravidlá vo všeobecnosti, nemajú ani 4G alebo 5G, nemajú ani 3G, majú pravidelné problémy s elektrickým prúdom. No a odbornosť, otázka digitálnych víziev im chýba, preto my musíme eh, pomôcť, keď eh, sa pripravujú na rokovanie. Takže eh, digitálne technológie pre rozvoj sú veľmi dôležité. Musí to byť nástroj na pomoc krajinám nielen kupovať si oblečenie na Amazone, ale pot- treba podporovať ich platformy, ich producentov a to je obrovská výzva do budúcnosti, ďalšou veľkou výzvou sú klimatické zmeny, takže je pravda, že obchod môže prispieť s tým spôsobom, tak ako boj proti klimatickým výzvam, ale ide to aj opačným smerom. A čo bude z obchodu, keď sa globálna teplota zvýši o 2 stupne? Komodity sa zmenia, z, z, z, zmenia zmenia sa súroviny, pretože napríklad budú sa dať pestovať plodiny v iných častiach sveta ako dnes krajiny, ktoré závisia od exportu nejakej plodiny, čo sa stane eh, s nimi ako malé ostrovné štáty to ovplyvní. Napríklad Barbados, tam sa skutočne naša, eh, naša ďalšia konferencia. To sú krajiny, ktoré síce vyzerajú ako ale sú aj veľmi krehké. Takže ako sa do rozvojové krajiny budú adaptovať na to, ako klimatické zmeny ovplyvňa obchod. Nie je to len jedným smerom, ale aj týmto opačným smerom. A, takže tam to zmiernenie, aj prispôsobenie, adaptácia budú dôležité. Dôležité je, aby sa obchod prispôsobil a, klimatickým zmenám no a súčasne <clears throat> a, treba, aby obchodné dohody tiež prispievali k zmenšovaniu uhlíkovej stopy a otázke multilateralizmu Áno, súhlasím. Už toto eh, znelo, že eh, veci polarizujú eh, spoločnosť a treba mm, zrozumieť medzi klasickou víziou. No a treba v každom prípade zachrániť multilateralizmus a treba vytvárať nové spojenectvá, špecifických eh, otázkach, eh, pretože sú stále veci, ktoré rozdeľujú zásadne rozvojové krajiny a rozvinuté krajiny, ale digitálna sféra a klimatické zmeny eh, sú dve témy, kde sa dajú nájsť aliancie a kde sa dá trochu oživiť multilateralizmus, ktorý má dnes veľké problémy. Takže toľko na úvod a rada zodpovedia na všetky otázky. A rovnako um, rada budem s vami spolupracovať ďalej. Ďakujem vám pekne. Je to optimistická správa. Myslím, že k tomu určite ešte vrátime. Karl Brauner. Čo môže VTO urobiť pre naplňanie cieľov udržateľného rozvoja? Čo robí a čo by, mohla robiť, čo by mohla robiť táto organizácia možno lepšie? Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať za pozvánku. Je vždy príjemné sem prísť. Myslím, že z tých 17 eh, cieľov udržateľného rozvoja, ktoré eh, OSN deklarovala, je možné viacere podporiť eh, obchodom. Ja sa chcem sústrediť na cieľ 14.6 dotácie rybolovu. VTO má za úlohu rokovať o dotáciách v rybolove v Buenos Aires na 11. ministerskej konferencii sa ministri dohodli aj na termíne rok 2020, pričom cieľom je zakázať do tohto termínu určité formy dotácií rybolovu, ktoré pri, e, prispievajú k nadkapacite a nadlo, e, nad, nadmerného výlovu. Čiže eliminácia dotácií, ktoré e, vedú k nelegálnemu, neohlásenému a um, neregulovanému rybolovu. Mm, tu VTO samozrejme zohráva veľmi pozitívnu úlohu a ja som veľmi rád, že môžem byť e, zástupcom generálneho riaditeľa VTO, ktorý bol nominovaný Európskou úniou, pretože Európska únia je jedným z mála subjektov, ktoré spomedzi tých 164 členov je stále ochotná investovať do e, spoločného dobra a um, rybolovné zásoby sú jedným z takýchto spoločných ohľadov. My sme organizácia, ktorá má veľké znalosti v oblasti dotácií a tento udržateľný cieľ, alebo ten cieľ udržateľného rozvoja 14.6 nie je veľmi ambiciozný. My sme hovorili o nadmernej kapacite, nadmernom e, love, o dotácii e, nelegálnej, e, nelegálneho rybolovu, neohlasného rybolovu, neregulovaného rybolovu. A tu by som chcel um, nadviazať na to, čo povedala Zabine Vajern, kde by som vám chcel pripomenúť ďalší záväzok v bode 14.6, osobitne nezavádzať nové dotácie. Mm, člen, e, Európska únia mala program, ktorý skončil v roku 2007, ktorý podporoval um, výmenu a obnovu e, rybolovných flotil. Ja viem, že Európsky parlament e, zvažoval, respektíve rokoval o takomto programe obnovy, ale nemám o ňom nejaké detailné poznatky, takže ho nechcem nejakým e, spôsobom hodnotiť. Ale chcem upozorniť e, na to, že Európska únia e, je vnímaná zatiaľ ako rozumný hráč a ako entita, ktorá ide príkladom a to pre tých, ktorí chcú konať morálne. Čiže E, to, čo robíte, treba komunikovať takým spôsobom, aby sa nevysielal nesprávny signál e, pre rokovania v Ženeve. Ide o veľmi citlivú záležitosť, pretože delegáti, ktorí rokujú o dotáciách pre rybolov na pôde VTO, niekedy získavajú svoj pohľad na to, čo sa deje na základe jednoducho zjednodušených analýz. A v konečnom dôsledku dojmy sú dôležitejšie než realita. Dojem e, vzniká ako e, komplexný e, mix pred, predchádzajúcich poznatkov a, a možno až určitých predsudkov. Na nešťastie žijeme v čase, ktorého duch ako si nepodporuje spoluprácu a to sa odrazilo aj v tom, že členom trvalo viac ako 5 mesiacov, aby sa dohodli na novom predsedovi pre nové rokovania o rybolove, kedy mexický veľvyslanec po e, voľbách vo svojej krajine sa vrátil do hlavného e, mesta a vzdal sa svoje pozície predsedu um, pre rybolov. Takže tu Európska únia môže využiť e, svoju váhu na to, aby takéto rokovania vpred posunula rýchlejším tempom. Tak, teraz by som sa chcel venovať možno všeobecnejším veciam. Európska únia ukazuje jasnú, jasné odhodlanie v klimatických otázkach. Ja by som chcel povedať, že to je vidno a záväzky, záväzky EÚ na pôde VTO ponechávajú dostatočný priestor e, na formulovanie ambicióznych e, cieľov udržateľného rozvoja. Kedy si prebe, prebiehala diskusia v občianskej spoločnosti, v rámci ktorej sa kritizovala Svetová obchodná organizácia za to, že údajne neumožňovala implementáciu určitých domácich politík. Tieto politiky boli niekedy výsledkom a dôsledkom dlhotrvajúcich vnútroštátnych diskusí a produktom evolúcie v spoločnostiach. A ja si myslím, že v súčasnosti je už dostatočne jasné a existuje dokonca aj jurisprudencia so systémov riešenia sporov na pôde VTO, že členovia majú právo e, vytvárať si vnútroštátne politiky, ktorými sledujú ciele podľa svojho vlastného uváženia, či už ide o ochranu životného prostredia, e, verejnú morálku, e, dobré životné podmienky zvierat, alebo akýkoľvek iný rozumný cieľ. A v preambule Marrakešského e, dohovoru sme zakotvili práve udržateľný rozvoj a ochranu a záchranu životného prostredia ako takéto všeobecné cieľe. Táto preambula je základom pre interpretáciu článku 20 GAP, GAP ktorý povoluje všeobecné výnimky. A jurisprudencia VTO ďalej umožňuje implementáciu domácich politík, sledujúcich domáce ciele, aj v prípade, že vedú k určitým obmedzeniam obchodu. Cieľ však musí mať rozumný, e, rozumnú náplň a jeho implementácia nesmie viesť k e, ďalšej, alebo teda nadmernejšej, e, nadmernejšiemu obmedzovaniu A domáca politika by nemala viesť k protekcionizmu, respektíve ale nemala byť protekcionizmom zahalenom, zahalenom v inom šate. Takže význam ekologických ohľadov je uznávaný aj v štruktúre VTO. Otcovia a matky, ktorí, založili, ktorí založili VTO považovali za dôležité vytvoriť výbor pre obchod a životné prostredie, kde členovia rokujú o veciach, ktoré majú aktuálny význam. Momentálne sa tam rokuje o behovom hospodárstve a o problematickej tematike plastov. A pod vedením francúzského predsedu tohto výboru členovia plánujú rokovať o týchto dvoch témach už na ministerskej konferencii, ktorá sa bude konať najbližšie. Jedna z tém, ku ktorej dostávame množstvo otázok, je um, úprava tzv. uhlíkovej hranice. Toto je téma, ktorá uh, zaujíma najmä Európsku úniu a musím povedať, že to nie je problém jednoduchý, pretože tu ide o otázku výpočtu uhlíka, zber údajov, um, výpočet samotnej uhlíkovej stopy a je tu potom otázka obhajoby znečisťovateľa, ktorý sa môže brániť a môže využívať na svoju obranu napríklad domáce programy um, výmeny um, emisí alebo zámeny emisí a VTO, uh, vo VTO je možnosť sa odvolávať na uh, rôzne požiadavky, ale my uh, nebudeme hodnotiť legálnosť nejakého systému vnútroštátneho. To je všetko z mojej strany a ďakujem vám za vašu pozornosť predsedajúca. Pokračuje, určite sa budeme mať o čom rozprávať. A teraz sa dáme slovo tretiemu rečníkovi, ktorým je Mark Maes, e, referent pre obchodnú politiku Belgickej koalície mimovládnych organizácií, ktorý nám poskytne pohľad e, občianskej spoločnosti. Pán Maes, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali. Kým som E, sedel e, v pléne a počúval som ten predchádzajúci panel, tak som neustále uvažoval nad tým, že všetky tieto problémy prvého sveta, o ktorých tu hovoríme, to je vyslovene, je to niekedy až smiešne, takže vítajte do problémov tretieho sveta. E, ciele udržateľného rozvoja sú, sú, sú vec, ktorá rieši zásadné veci, ako je chudoba, hlad, prístup k zdravotníctvu, prístup k vzdelaniu, teda veľmi, veľmi základné veci ľudského prežitia. Otázka je, ako obchod napomáha pri e, dosahovaní týchto veľmi bázických, veľmi základných vecí. A my, keď skúmame to, ako obchod, alebo teda aký je vzťah medzi obchodom a SDG popisovaný, tak sa dá povedať, že sa to deje dvomi spôsobmi. Obchod prispieva k ekonomickému rastu, preto k zvyšovaniu príjmov a tak k prístupe k, k financiám. A financie sú všetko. Financiami môžeme zafinancovať všetky SDG a tým ich môžeme dosiahnuť a hotovo. Ale, ale, um, a z toho, z toho samozrejme potom vyplýva názor, že obchod je super, pretože generuje peniaze a tie zase pomáhajú pri riešení týchto cieľov. Ale ehm, na čo sa často zabúda v tomto kontexte je, že vzťah medzi otváraním trhov a rastom a príjmami nie je zase tak jednoznačný, pretože dochádza aj k rastu trhu alebo otvárania trhov bez rastu ekonomiky a e, k rastu príjmov bez toho, aby tie príjmy rastli aj tým chudobnejším, že niekedy narastajú príjmy len tým bohatým. Takže Tie argumenty niekedy si zasluhujú troška podrobnejšie preskúmanie a mám momentálne s človekom, ktorý je v Bielom dome a tými obchodnými vojnami, ktoré rozputáva, sa situácia ešte viac komplikovala. Ale súčasné dohody v voľnom obchode, ktoré má Európska únia a hovorilo sa o SITA, e, teda hm, hovorilo sa o tom, že bude rast e, 0,0 1 až 0,05 čiže ten rast bude veľmi minimálny v Európskej únii na základe tej, tej, tejto dohody. SITA pritom, eh, a to bolo predpovedané, sa momentálne prejavuje veľký nárast obchodu, ale, ale minimálny nárast e, ekonomických parametrov. Čiže čo sa deje? My e, vyvážame mlieko do Kanady, tým nahradzame mlieko v Kanade, E, dovážame meso, ktoré zase nahradza naše meso a naše meso ide niekam ide. Čiže áno, obchod funguje, ale e, ekonomika nerastie, čiže ako tu prispieva obchod k ekonomickému rastu. A podobné procesy vidíme aj inde. Takže to je jeden spôsob, ako popísať vzťah e, E, obchodu a SDG. A druhý spôsob, ako tento vzťah popísať, je, že existujú určité konkrétne obchodné ciele, 149, e, pardon, 169 konkrétnych cieľov, 7 8 alebo 9 z nich sa týka obchodu. Napríklad podpora obchodu je tam, neviem, či to je podpora, skôr podpora alebo skôr obchod, ale je to tam e, podpora priťahovania investícií, to tam je tiež, čiže investície môžu ísť cez obchod Môžeme hovoriť o tom, koľko e, tých e, cieľov udržateľného rozvoja sa priamo týka obchodu alebo podpory obchodu, ale keď sa pozrieme na tie konkrétne ciele, tak e, tam sa veľmi dobre a tam sa veľmi dobre nedarí ich naplňať. Cieľ 1710, otvorený a spravodlivý obchodný systém, alebo svetový systém, No, v septembri 2015 bola schválená agenda 2030 a v Nairobi bohaté krajiny sa snažili um, tak, tak povedať zhodiť cez palubu svoje záväzky. Európska únia pri tomto pokuse bola prítomná, nakoniec sa to nestalo, to rozvojové kolo nebolo hodené cez palubu, um, ale potom sa ukazuje, že je v takej kóme, že teda nie je ani nažive, ani úplne mŕtve. A to bol jeden z konkrétnych eh, cieľov rozvojových cieľov udržateľných cieľov rozvoja ďalej export LDCs eh, do roku 2020. Eh, to je dnes, eh, to sa však nestane teda. Neviem presne, kto bol zodpovedný za túto prácu a to je jeden z cieľov, ktoré sa nestanú. A ďalej sa hovorí o prístupe k lekárskej starostlivosti a rozhodnutie TRIPS. Stále sa o tom hovorí Nepoužíva sa to tak veľmi, ale zatiaľ ťa toto rozhodnutie existuje, farmaceutický priemysel vymyslel si ochranu údajov a predlžovanie 479 no, rokov sa to predlžuje, čo znižuje, znižuje prístup k liekom a ja neviem, či teraz nejaké sú mimoriadne vzťahy zlepší to je to... Jeden z cieľov je eh, bez cla, bez kvót. No to robila v roku 2001 aj po konferencii LDC, kde tento záväzok bol prijatý, ale ďalšie krajiny zatiaľ to nerobia, Američania to nerobia. Ešte už je dávno predtým, než Trump prišiel do Washingtonu, špeciálny diferenciovaný eh, diferenciovaná liečba to tiež, eh, to sa tiež uh, hovorí a ďalej rybolov. To je veľmi komplikovaná diskusia, ako ste viete, a nie je úplne jasné, či to bude úspešné, či to dos, do, do, dosiahne nejaké výsledky. Takže toto ukazuje, že je náročné dosiahnuť a dať do obchodnej politiky konkrétne udržateľné ciele rozvoja, ciele udržateľného rozvoja, takže otázka by možno bola lepšia, ako zvýšiť udržateľnosť obchodnej politiky, aby sa do rozhodovacieho procesu zapali tieto ciele. a to by sa aj malo urobiť, pretože Agenda 2030 to hovorí jasne, 17 cieľov a 169 cieľov by malo, e, sú spojené, všetci sme ich mali dosahovať a spolu vo všetkých politikách. A, takže obchodná politika mala vyjať nejaké snahy prispieť k tomu, ale to znamená, že musia byť nejaká nazreteli. No a, a e, teraz hovorím, že áno, Európska komisia robí dopadové štúdie na hodnotenie dopadov, ako to robia, to už je mohlo byť predmetom diskusie, ale Eh, uistiť, že nespôsobujú škody, ale mali by sa tiež uistiť, že nikoho nenechajú nepovšimnutého. Takže my by sme boli radi, aby európska obchodná politika, keď sa rokuje s rozvojovými krajinami, aby vnímali tých 169 cieľov a zamysleli sa nad tým, čo môže znamenať obchodná politika pre ten a ten cieľ. Je množstvo cieľov, kde obchodná politika nemôže urobiť mnoho, ale No, cieľov, kde sa dá niečo robiť. Chudoba, nerovnosť, prístup k službám. Môžeme sa pýtať, čo by európska e, obchodná politika mala robiť a čo by nemala robiť a nemala by obslabovať a verejné služby. Uvediem príklad. EÚ rokuje s Indonéziou, čo môže znamenať pre tieto rokovania pre Eh, malú rybárskú alebo malého rybára. Eh, vieme, eh, malí rybári, už sa im komplikuje situácia kvôli chovu kreviet, budujú sa veľké turistické centrá, malí rybári musia ustupovať, prichádzajú zahraničné veľké rybárske flotily, ktoré na základe dohôd im vytvárajú konferenciu. Takže čo to bude znamenať pre malých rybárov? A nie len nejaké podporné opatrenia, a naučiť no, ich robiť nejaké malé suveníry, ktoré môžu predávať na pláži. Nie. Kedy by sme sa mohli zamýšľať obchodná politika, ako ušetriť veci, ktoré tam sú, a snažiť sa robiť niečo lepšie pre všetky cieľe udržateľného rozvoja. A obchodná politika mala aj prekračovať aj tento rámec, pretože ako zaznelo, klimatické zmeny pred 5 rokmi neboli tak na radare a centre pozornosti ako dnes. Je to najväčšia výzva klimatické zmeny, ale tiež ničenie životného prostredia, ktoré stále prebieha. 1,7 1,7 násobok toho, čo spotrebujeme 11,7 násobok toho, čo vyrobíme, potrebujeme, takže závisíme od zvyšku sveta a keď to budú robiť všetci tak ako my, no tak eh, budeme potrebovať viac ako len jednu planetu. Takže musíme sa ďalej namýšľať nad tým, ako zorganizovať nejakú transformáciu, života e, s menšími emisiami, ako prejsť na obchod obehové hospodárstva a tak ďalej. No a ak to chceme urobiť, e, tak budeme musieť e, rozvieť tie dohody, ktoré máme s 70 krajinami. Napríklad, napríklad v rámci obehového hospodárstva máte spoločnosti, ktoré zapojené do recyklácie. Bude, áno, dobré, najskôr vyťažíme minerály po 5 rokoch. No, to bude odpad. No, ten odpad by sme mohli nechať tu, aby sme to mohli opätovne použiť. A to by sme potrebovali exportné zákazy, ale EU rokuje proti exportným obmedzeniam a daniam za ostatných 15 rokov, takže tie dohody musíme revidovať, tak aby sme zaistili, že, že ten odpad zostane v Európe. Takže neka, poďme ešte ďalej. Tak musíme jednoducho vytvoriť nejakú inú obchodnú politiku. Ďakujem, je to teda obrovská agenda. Prepačte, že som vás musela trochu prerušiť. Teraz slovo dostanú poslankyne a poslanci. Kristof Hansen ako prvý rečník. Dostane slovo, áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne našim trom rečníkom za ich prehľad má, má nejaké pripomienky a komentáre. Ďakujem veľmi pekne, Karen Browner, za vašu prezentáciu aj za obojí, ktoré ste vyjadrili z, ohľadne rybolov. My sme sa stretli začiatkom decembra v Ženeve. Ja som z Luxemburska, takže nie je to rybolovná krajina, krajina pretože nemáme more. A ja som aj tak znepokojený tým, aká je pozícia na rade aj tu v parlamente k IMFF Zatiaľ, čo hovoríme o 6 miliardách, niektorí ľudia pohovoria, že to nie je veľa peňazí, ale to, tie škody, ktoré môžeme spôsobiť, ak to zle investujeme, tak eh, sú veľmi veľké. Ja som si preštudoval hm, ten prípad a myslím, že jasne eh, porušujeme cieľ zreteľného rozvoja 4.14.6 o škodlivých látkach, takže musíme byť skutočne opatrní. Ja som sa stretol aj s inými delegáciami v Ženeve, s ambasadorom USA, ktorý hovoril o tejto otázke, takže my keď budeme sa zaoberať budúcimi spormi alebo rokovaniami, tak musíme byť veľmi opatrní v tom, čo to urobíme, ale nehovoríme len o rybolove. A jeden z cieľov udržateľného rozvoja, ktorý je v centre našich pozorností v Európskom parlamente, to je číslo 13 o klimatických aktivitách. Ja som zúčastnil klimatickej konferencie v Madride, kde sme sa ako delegácia parlamentu stretli s mnohými delegáciami tretich krajín. A napríklad ja som položil otázku japonskej delegácie, pretože som bol tieňovým spravodajcom pre výbor INTA o dohode o voľnom obchode s Japonskom. Spýtal som sa, máte rovnaké ambície, čo sa týka ochrany klímy a záväzkov Parískej klimatickej dohody keď rokujete o transpacifickom A potom partnerstve, som videl, tí dva diplomati sa na seba pozreli a boli trochu stratení, pretože ne, nečakali, že sa to objaví. Samozrejme, bolo by dobré, aby udržali rovnaké podmienky medzi ostatnými tretimi krajinami a EÚ. No ale ja myslím, e, to je iné zmýšľanie a experti na obchodne hovoria priamo s ľuďmi a diplomatmi, ktorí sa venujú téme. Čo si o tom myslíte? Súhlasíte s touto vecou? No a tretia otázka. Z toho obeda sme dali zelenú našemu partnerstvu s Vietnamom a máme osobitnú žiadosť na eh, dodržiavanie kapitoly FC. Máme spoločný výbor na dohľadanie nad implementáciou dohody a hlavne kapitoly TSD. A myslíte, že to by mohlo byť vzorom pre ostatné obchodné dohody a partnerstva, ktoré budujeme? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Katlin van Brempt. Áno, správne ste to povedali. No dá sa hovorí o mnohých veciach, vy ste ma veľmi inšpirovali a ja mám pocit, že naša moderátorka je taká prísna ako predseda nášho výboru. Takže ja sa snažím povedať to veľmi sústredené. Najskôr taká všeobecná pripomienka, ja som nováčikom v tomto výbore a keďže myslím, eh, že na jednom z prvých eh, zasadnutí, a myslím, že to bola bývalá komisárka Malmstromová, ona povedala známu vetu, že obchod môže vyriešiť všetky problémy sveta. A vtedy mnohí zastupcia komisie opakujú túto vetu. A aj keď e, s ňou na tým súhlasí, tak e, sa to neustále opakuje. Hovorí že takto to je, poďme ďalej. No aj ja som presvedčená, že takto ďalej ísť nemôžeme. Pani Durant povedala, že povedala to veľmi dobre, keď hovorila o klimatickej politike. E, nie je to len o tom, ako zapojiť klimatickú politiku do obchodu. Je to aj naopak. A moment, keď hovoríme, že či potrebujeme osobitný štatút pre klimatických utečencov, vieme, že to je prepojenie medzi klímou a to, čo sa, tým, čo sa deje, obchodom, rozvojov, hospodárstvami a tak ďalej a tak ďalej. A toto je naša zodpovednosť v tomto výbore vnímať to, vidieť to a v tomto zmysle, že myslím, že je veľmi dôležité čiť eh, robili sme to v minulosti, a budeme spolupracovať s ostatnými výbormi, pretože eh, všetci pracujeme tak eh, oddelenie, to musí skončiť. A moja konkrétna otázka súvisia, súvisia stratégiu pre Afriku. A pretože a nás čaká, my sa budeme musieť rozhodnúť, a, ako to budeme budovať. Obchod je dôležitou súčasťou, samozrejme rozvoj je najdôležitejší, ale obchod bude tiež veľmi dôležitý. A ja mám otázku na našich panelistov, ako to vidia, aby nám dali nejaké rady na úvod. My sa snažili rozmyslieť, ako to vnímame, ako to vyriešime. Jeden z veľkých kritík EPA je v tom, že neumožňuje Afrike, aby sa stala skutočným vnútorným trhom, ako je Európska únia mali jeden hodnotový reťazec. Čokoláda je dobrým príkladom. Zo západnej Afriky sa vyváža do zvyšku sveta a súčasne produkcia čokolády v Egypte nemá čokoládu z Afriky. A to je len jeden príklad, je množstvo ďalších príkladov. No a sa pozrieme na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja my sa rovnakým smerom. Čo musíme zmeniť, keď sa pozeráme na obchodnú politiku, ktorú má Európa s Afrikou? Môžete nám uviezť nejakých 5 dobrých spôsobov. No a všeobecná otázka, možno už príliš všeobecná. Máme novú ekologickú dohodu. Ja som presvedčená, že toto je cesta vpred pre Európu, ale myslím, že nikdy nebude úspešná ak to nezapojíme do našej obchodnej politiky a opätovne začali sme s tým mechanizmom uhlíka na hraniciach a, a to byť komplexnejšie dobre z kapitálnej jízdy je, že existujú, je to významná vec a je dobré, že máme tieto kapitoly a dnes sú príliš slabé, nedajú sa dostačne dodržiavať, složené vybavené sankciami vidíte to podobne. Prepač, že to bolo také dlhé. Anna Kavacini začína, nech sa páči. Yeah, um, thank you very much also from my side for the very interesting insights and it's good to... Ďakujem pekne. Dobre, že tu uh, vás máme. Chcela by som len k tomu, čo povedala pani Fan Beremt, máme tú ekologickú dohodu a chceme obchodné e, dohody s e, presaditeľnými e, normami. Parlament má veľmi silnú spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o obchodnú politiku. To je veľmi dobrá vec postradám, ale ešte ako sa tak dá urobiť. A mm, očakávam aj e, konkrétne návrhy. Sú nejaké iné e, reformy e, možné v rámci VTO, napríklad PPM alebo návrh Macronov. Mm, čiže rada by som od odborníkov sa dozvedela, čo konkrétneho môže byť zmenené v našej mainstreamovej politike. Máme ďalšiu otázku a síce od Helmuta Šolca. Ďakujem pekne e, za veľmi zaujímavý náhľad na vec, keď hovoríme o, o e, trvalo udržateľných e, cieľoch. Hovoríme spoločným e, spôsobom. Konkrétny príklad je, že sa dohodneme na e, rybolovnej e, politike. Povedal ste, že SDG musia byť akousi hori, akýmsi horizontálnym benchmarkom všetkých politík. A otázka znie, ako to je moja otázka na Izabel. Ženevské princípy v súvislosti s eh, ekologickým eh, dohovorom. Štyri princípy boli eh, spomínané, ak teda, teda ten štvrtý mm, môžem citovať ak chceme tie unilaterálne ekonomické aktivity zabraniť im, aby sa teda nerobilo nič unilaterálne. Môžeme si zobrať 17. cieľ SDG ako benchmark a to používať pri obchodných rokovaniach s tretimi krajinami a môžeme vôbec povedať, že sa na takomto niečom zhodujeme. Konkrétny príklad, ako môžeme zmeniť ekonomiku a obchodnú politiku týmto smerom. A otázka na Marka Masa. Orientácia na export Povedali by ste, že obchodná politika, tá obchodná realita dneška je opodstatnene orientovaná tým smerom, že sa orientuje na organizáciu bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, alebo by ste povedali, že je to e, záležitosť, ktorá má byť riešená v rámci e, e, Spojených národov. Alebo ide viac o spoluprácu. Vraciame sa späť eh, k otázke, čo je vlastne eh, srdcom obchodnej eh, spolupráce. Lee Chance. Dva body. Pani, ktorá spomínali ste, že ekonomika tu je na prospech ľudí a nie naopak. A to vítam veľmi jasne ste tak povedali. V predchádzajúcich eh, otázkach ma zarazili otázky poslancov eh, iných eh, skupín. Mm, ľudia, teda, že sú ľudia, ktorí sú jednoducho proti akémukoľvek obchodu. Tak to jednoducho povedané. E, myslím si, e, že tá jednoduchá pozícia je e, byť za obchod v akýchkoľvek okolnostiach. Slovensko nie je, že viac obchodu je zlé, ale ide tu o otázku kvality obchodu a opatrenia, ktoré používame na meranie obchodu sú kvantitatívne, čiže vlastne ako keby viac obchodu bolo lepšieho. Je to skôr skôr filozofická, teoretická otázka, ale by som sa panelistov opýtala, e, ako by sme sa e, mohli dostať preč od e, tejto kvantitatívnej obsesie aby sme nemerali obchod tým, že viac je lepšie, aby sme to merali tak, že kvalitnejší obchod je lepší, menej environmentálnych škôd je lepšie Druhá e, vec, ktorú sa chcem opýtať e, pána Braunera. Áno, zdieľam vaše obavy, pokiaľ ide o e, rybolov, ale zarazila ma vaša pripomienka k VTO držiteľnému rozvoju. VTO je vlastne dobrá pre SDG. Zdá sa mi, že rozpráva, ktorú počujem od inakiali je, že e, e, by sme mohli byť ambicioznejší než e, toto VTO by malo pôsobiť v viacerých smeroch. Čiže mohli by sme vyžiť túto príležitosť, ktorú máme pod naliehavosti e, ekologického dohovoru a v e, reforme e, VTO, aby sme zabezpečili, aby sa ujala aktívnejšej úlohy aj v rámci preventívnych opatrení. A privítala by som teda názor panelistov na tieto veľmi zaujímavé otázky. Ďakujem pani Rodriguez Piniero. Opäť máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani moderátorka. A ďakujem aj všetkým členom panela za ich vystúpenia. Ja by som chcela ponúknuť také stručné zamyslenie. Myslím, že venujeme veľa pozornosti e, tomu, či obchod áno alebo obchod nie, ale kľúčové nie je to, či obchod nie alebo obchod áno. Nikto sa predsa nechce vzdať mobilov a konektivity, aj, aj jedla a nikto nebude e, úplne sebestačný, čiže určitú mieru obchodu potrebujeme a preto je otázka taká, za akých podmienok teraz budeme tie služby a produkty, ktoré potom predávame alebo kupujeme, produkovať. Čiže za akých podmienok ich budeme my alebo iní e, produkovať. A tu je veľmi dôležité stanoviť určité podmienky udržateľného rozvoja a e, ten rozvoj by nemohol byť e, bez tej udržateľnosti, pretože v jednej chvíli by ste skončil, ale pre nás je teraz veľmi dôležitá napríklad klimatická zmena. A podmienky udržateľného rozvoja, e, to, to nie, tam nie je len o udržateľnosť e, ekologickú, ale aj sociálnu. A tá, tá sociálna udržateľnosť, tak to ma zaujíma z toho pohľadu, že E, napríklad rodová rovnosť je podmienkou takéto udržateľnosti v sociálnej oblasti a e, ide o to, že nezohľadňujeme len to, aby polovica e, obyvateľstva mala prístup k rovnakej kvalite života a služieb a všetkého ostatného ako tá druhá, ale ide o to, že, sa, že je veľa štúdií, ktoré potvrdzujú význam tejto otázky, aby som bol rada, keby ich vzniklo ešte o mnoho viac, aby boli všetci úplne jasne presvedčení, že tento cieľ je jednoducho, jednoducho dôležitý. My by sme mali začať hovoriť na verejných fórach um, o tejto problematike, ale nie je to jediná vec, ktorú by sme mali urobiť. Je to, um, je to vec, na ktorú by mal odpovedať možno pán Browner. Rešpekt ľudských práv. My keď hovoríme o podmienkach výroby, tak v prvom rade musíme rešpektovať ľudské práva, pracovné, sociálne, ale aj e, nárok na, alebo tá, právo na kvalitu života a právo nebyť predmetom vykoristovania. A ja si myslím, že z tohto pohľadu je dôležitá záväzná dohoda e, na pôde OSN napríklad, aby sme mohli garantovať určitý záväzok k plneniu e, ľudských práv zo strany podnikov. A Európska únia my zatiaľ nemáme ani mandát rady v tomto smere, ani nejakú dohodu, ale ja si myslím, že v tento parlamente sme už e, videli um, záväzky, ktoré k tomuto smerujú a, všetkým nám iste leží na srdci um, udržateľný rozvoj a preto potrebujeme mať určité záväzky, na základe ktorých by podniky museli splniť e, podmienky um, dôstojnej práce, dôstojného života pre svojich zamestnancov. Preto sa chcem spýtať členov tohto váženého panela, ako vnímajú možnosť záväznej zmluvy alebo dohody v tomto smere a či cítia nejakú, nejaký tlak na vznik takejto dohody. Čiže na stole iste veľa otázok, ale um, často sa hovorí, že sa čaká na nás a a je dôležité, aby sme sa dohodli my, ale my si chceme zase vypusti- vypočuť e, vás. Čo by sme mali urobiť? Posledná otázka, pani Kalspro. Ďakujem pekne. Už som povedala, že to je dobrý deň dnes pre obchod, pozitívny výsledok hlasovania o, o Vietname a dohode o voľnom obchode. A teraz takýto excelentný e, panel. Mám dve otázky. Čo si sa menia dnes? E, diskutujeme o obchode, o udržateľnosti a nie o obchode. Alebo o udržateľnosti. A myslím si, že toto je e, veľký krok a veľká zmena oproti e, situácii spred desiatich rokov. A samozrejme sa sústreďujeme na e, klimatické zmeny. Nie je to ani zvláštne, lebo je to naliehavá problematika. Myslím si, že je dôležité mať aj holistické takú perspektívu k udržateľnému rozvoju a špecificky k otázkam environmentálnym. Niekedy zabúdame na biodiverzitu napríklad. Ja by som rada si vypočula váš názor v súvislosti s takýmto holistickejším prístupom Mm, či by sme sa nemohli, e, teda či, či, či e, môžeme s e, viacerými vecami sa naraz zaoberať, alebo radšej jednou najprv. Ako to teda z holistického pohľadu vidíte? A ešte jedna vec týkajúca sa predchádzajúceho panelu. Často myslím na jednu veľmi dôležitú vec, a síce dotácie fosilným biopalivám je dôležité, aby sme sa ich e, zbavili a, um, um, treba e, um, to dobre identifikovať, aby sme sa ich vedeli e, zbaviť. Aký je váš názor na túto situáciu? Súhlasím tiež so svojimi kolegami. Boli tu odprezentované vynikajúce nápady, ale prosím, buďte úprimní, čo očakávate od politikov. My sme tu na to, aby sme veci robili a možno sa nesústreďujeme práve na tie najdôležitejšie. 5 rokov nie je dlhé obdobie a toto je e, problematika, ktorá si vyžaduje oveľa dlhšiu perspektívu. Takže e, poprosím vás, aby ste nám odvážne e, povedali, čo si o to myslíte. Áno, som si istá, že e, tak bude. Bolo tu viacero špecifických otázok v súvislosti s VTO. Pán Brauner, dotácie rybolovu fosílne paliva a tak ďalej. A potom Izabel, um, ostatné otázky. Teda samozrejme môžete aj uh, akékoľvek iné otázky odpovedať a Izabel možno uh, ohľadne um, toho holistického postupu uh, procesu nám niečo povedať. Samozrejme, môžete sa vyjadriť aj k ostatným položeným otázkam. Možno začneme pánom Braunerom. Ďakujem pekne za všetky položené otázky. Vy, Európsky parlament, vy ste práve tými, ktorí garantujú, e, že politika a tých, tejto inštitúcie e, sa bude riadiť podľa hodnot. E, vy sa naozaj riadite hodnot tam my máme príslušné implementačné mechanizmy. Pán Šulc sa požadoval, aby e, sa sledovali cieľe udržateľného rozvoja a e, vo všetkých politikách. A ja môžem len zatlieskať tomu, čo EÚ robí v tejto oblasti. A vždy to robíte s tou ambíciou, aby to bolo v súlade s pravidlami VTO. Takže pre mňa vy ste dobrými študentmi. A len takto pokračujte ďalej. Vypočul som si, čo eh, povedal, eh, povedal sostka eh, a asi má pravdu, že v komplikovanom svete a štátna obchodná politika nevie vyriešiť všetky problémy, ale to nemá byť nejaké ospravedlnenie a treba podporovať využívanie iných politik, aby sa aj ostatné ciele dosiahli a k rodovej politike politike od ministerskej konferencie v Buenos Aires. Máme spoločnú iniciatívu v súvislosti so ženami a obchodom. Myslím, a, a teda myslím si, že toto sa vyvinulo na tému, ktorá sa týka aj ostatných problémov, ktoré sa diskutujú e, inde, pretože toto zohráva obrovskú úlohu v rozvoji. Mám vlastnú teóriu na to, o ktorú sa s vami e, podelím. Všetky problémy na svete by sme vyriešili, keby sme mali viac žien v platenom e, pracovnom pomere. Platený, o to tu ide. Myslím si, že Pán eh, Hansen, teda ďakujem eh, za eh, podporu k mojej požiadavke ohľadne rybolovu. Nechcem to tu zabrať, teda celý čas môžem aj skončiť, len chcem povedať, snažil som sa vám vysvetliť, že VTO vás E, neušetri od toho, že musíte implementovať a sledovať si politiky, ktoré vy považujete za dôležité, aby sa implementovali. A bola e, e, tu otázka, či e, by mohlo byť viac podpory pre určité politiky. Úroveň ambícií sa odvíja od národných ambícií, stanovujú si ju členovia v ich národných politikách a potom musíte nájsť tie správne nástroje, aby ste tieto ambície preniesli do multilaterálneho obchodného systému a zaangažovali svojich individuálnych obchodných partnerov partnerov. Takže toľko z mojej strany a teraz dám priestor svojim kolegom. Pani Duro. Ďakujem veľmi pekne. Niekoľko rokov. Poviem pánovi Hansenovi, áno, obchod a klíma, to sú dva svety, kde sa vyjednávači nepo, nepoznajú. My sme zorganizovali jednu vec, Slychanu pozvali sme 21 vyjednávačov z oblasti klímy, digitálnej sféry a obchodu a vyškolili sme ich o klíme pre tých, ktorí sa zaobrali obchodom, obchod a no, rozumiete mi a bolo to veľmi zaujímavé, pretože títo ľudia sa nepoznajú. Pani Van Brempt povedala, že niekedy ani v tejto inštitúcii no a aj v aj je to podobné myslím, že všetci sa musíme vynasnažiť na to, aby sme dokázali prepojiť eh, tie hm, oblasť klímy sa obchodnými aspektami. No a je to teda obojsmerne. Tak ako som hovoril, ako obchod ovplyvňuje klímu a naopak hm, druhá vec, vy ste sa ma pýtala, čo urobíme s Afrikou, čo je prioritou. Pravdou je, že momentálne Africká únia Vecí bolo to ratifikované mnohými krajinami. Ratifikovala zónu voľného obchodu v Afrike. Mohlo by to byť lepšie, ale aj horšie. Vidíme, ako fungovať. A otázka je, ako môže prispieť Európska únia a ostatní na to, aby tento trh jednotný fungoval. Možno Eh, znížiť celé bariéry medzi africkými regiónmi a štátmi. Čiže Afrika je veľmi komplikovaná. Ak chceme cestovať v rámci Afriky, tak eh, to je centralizované v niektorých eh, hlavných mestách, takže je to komplikované a ťažké je takáto regionálny, regionálny obchod zorganizovať a regionálny, regionálny sektor je ten najjednoduchší. No a tie ťažké vytvoriť hodnotový reťazec eh, vyvážený, ktorý nechá tých najslabších eh, mimo. Eh, no a treba podporiť rovnako trhovú logiku, ktorá bude zaujímavá aj z hľadiska rozvoja pre Afriku. Ja som naznačil niekoľko téma geografické označenia, to je vec, ktorých sa, na ktorej sa dá robiť, aby sme podporili rozvojovú politiku v Afrike, aby mali svoje vlastné a pravidlá o pôvode, označenie pôvodu. Ja som bola nedávno v Peru, aj keď viem, že to nie je Afrika, ale oni sa venujú veľa biodiverzite, ako chrániť súčasne biodiverzitu a mať prístup na európsky trh. Oni majú veľmi zaujímavé produkty, ktoré chránia biodiverzitu, ale nemajú prístup na európske trhy, ja, pretože sú veľmi prísne predpisy, ja vám nehovorím, že by ste ich mali uvoľniť, tie predpisy, ale uh, skúmať nové spôsoby. Uh, výmena na regionálnej úrovni, teda um, podpora turizmu. Uh, turizmus je vecou, ktorý môže prispieť k udržateľnému rozvoju a hospodárskemu rozvoju, ak dorobím mm, takým spôsobom. Dnes hovorím o Karibiku napríklad. Dá sa vždy povedať, že turizmus musí fungovať tiež udržateľným spôsobom. Migrácia, no už paradoxne, migrácia je faktorom rozvoja, na rozdiel od toho, čo si myslíme, nielen migrácia do Európy, ale aj migrácia v rámci Európy, ktorá je Mm, veľká, aby bola lepšie riadená, tak by mohla vytvoriť blahobyt a obchod, komodity, e, hospodárska diversifikácia umožní a krajina diversifikovať svoje hospodárstvo, no a mhm, závislosť na základných surovinách je veľmi, e, veľmi veľká a následky je cíti okamžite tretia vec, e, čo um, my nie sme politickou stranou, čo by sme mohli urobiť. My nie sme aktérom v rokovaniach. Náš mandát, ktorý nám dávajú členské štáty a nielen mm, členské štáty vrátane Európskej únie, nielen rozvojové, rozvojové krajiny no, s našim hlavným klientom, ktorý Židov sme pomohli v oblasti obchodu výmeny. My pracujeme s nimi, ale spolupracujeme so, všetkým, so všetkými. No a samozrejme na našej komisii, a na našej konferencii sú je polarizácia, pán Más to povedal, a agenda z Dohy nebola nikdy aplikovaná, nikdy nebola uzavretá ani aplikovaná, takže je tu veľká frustrácia mnohých rozvojových e, krajín, kvôli tomu, že boli zabudnutí, to, to tak nebola implementovaná takže vytvára to polarizáciu medzi rozvojovými krajinami a ostatnými, takže nie je jednoduché hľadať nejaké nové spojenectvá v niektorých otázkach, čo by umožnilo prekonať tradičnú polarizáciu, ktorá je pochopiteľná, ale nové výzvy, a keď existujú nové výzvy, tak to neznamená, že tie bývalé sú vyriešené. Máme tu teda aj tie nové výzvy, klimatické zmeny a digitálna sféra a Ehm, obchod a ľudské práva. Nuša, Rada pre ľudské práva, eh, viedla eh, komisiu na to, aby aby zavedla nejaké eh, prepojenie medzi povinnosťou povinnosťou tých najväčších podnikov rešpektovať ľudské práva. Ten pokrok je veľmi pomalý. Dúfam, že niekedy dosiahneme zmenu, ale ja myslím, že v zásade ako sa dá vysvetliť, že eh, nadnárodné spoločnosti eh, dodržiavajú ľudské práva. To tak nie je, pretože ľudské práva musia dodržiavať eh, hlavne štáty a krajiny. No, tie rokovania nie sú jednoduché, je tam polarizácia na oboch stranách. Ja dúfam, že sa podarí nájsť cestu. No a ak chceme eh, prejsť k záväznej dohode, a tak riskujeme, že sa nebude nikdy aplikovať, nikdy ratifikovať, nebude nikdy ratifikovaná. Že vyhráme politickú bitku, ale nevyhráme eh, implementáciu, čo je tiež samozrejme škoda. Prepačte, že mi to tak dlho trvalo. Ďakujeme veľmi pekne. Um, maybe... Možno Neviem, chcete povedať ešte pár záverečných slov veľmi stručne, lebo budeme musieť asi tento blok uzavrieť. O 6. nám odchádzajú tlmočníci. Čiže každému minútu a potom uzavrieme tento blok. Ja by som chcel povedať e, pár myšlienok, ktoré ma napadajú, keď e, počúvam túto výmenu názorov. Kapitola o udržateľnom rozvoji je dobrá, ale Kapitola o udržateľnom rozvoji zároveň stanovuje akési mantinely, ktoré nemôžeme prekročiť a to treba rešpektovať, ale nemala by definovať zbytok dohody. Nehovorí, že keď ehm, legalizujeme e, trh s polnospodárstvom, treba podporovať vždy malého farmára. Tu e, stále musíme prihľadať na ofenzívne a defenzívne záujmy. Európska únia ehm, táto kapitola e, udržateľného rozvoja mimo tohoto. Čiže neformuluje to, čo sa deje. A otázka bola napríklad EU, Afrika. Ak Európska únia bude rokovať v Afrike, tak sa nám zopakuje to, čo sa stalo z IPAS. E, Európska únia pôjde do Afriky so svojimi požiadavkami a Afrika tam jednoducho nebude pripravená. Tá občianská spoločnosť e, nie je rozvinutá, je tam jednoducho nedostatok kapacít a podpory Európska únia bude tlačiť svoje Otázka Afrika ich možno, možno vezme, ale bude to dobré pre Afriku? Áno, myslím, že to je pekná otázka, ktorou môžeme uzavrieť túto diskusiu. Um, pán Browner, môžete to nejako uzavrieť, tak určite ne... Pán predseda, pardon. Môže... No, iste to neuzavriem za minútu všetko, ale Karolín celkom správne povedala, že diskusia sa zmenila. Pred desiatimi rokmi práve na VTO životné prostredie a SDG neboli na vrchu toho nášho programu. A to sa zmenilo. Takže pokrok je niekedy, e, je niekedy slimačným tempom, ale myslím, že sa deje a my ho takto môžeme vidieť. A na tom pracujeme. Každopádne ďakujem veľmi pekne našej moderátorke, ďakujem členom nášho panela a želám vám všetkým všetko dobré. Dobre, Karin, máme v niečo e, v bode rôzne, alebo chceme niečo doplniť do bodu rôzne? Nie. Dobre, ďalšie stretnutie bude 19. 20. februára. Dovidenia kolegyňa kolegovia.